meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, guten Morgen. Darf Sie herzlich begrüßen. Kolegyne, kolegovia, srdečne vás vítam dnes, dnes ráno. Dnes a zajtra máme toho veľmi veľa na programe. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste ma počúvali, lebo, ako som už povedal, máme toľko bodov na programe a nemáme tak veľa času a musíme postupovať prísne, aby sme všetko dnes zvládli. Najprv som chcel spýtať, či sú nejaké pripomienky k programu. Vidím, že nie. Chcel by som vám iba povedať, že pokúsime sa program trošku tak rozdeliť, aby sme dnes stihli vybaviť všetky naše body. Najneskôr 11.30 musíme ukončiť naše body. To znamená, že máme asi 30 e, minút na každý bod. E, potom príde komisárka Hedegord. To je veľmi dôležité. Schválenie zápisníc zo schôdzi. Chcel by som vás poprosiť ospravedlnenie, ale nie je to mojou chybou, že dostávame tie zápisnice tak neskoro. Bolo by dobre sa zamyslieť nad tým, ako to vyriešiť trochu rýchlejšie. Teraz bod číslo 5, ak súhlasíte. A síce ide tu o integritu a transparentnosť trhu s energiou. Musíme dbať na čas a kolega Chaci Markakis má ako prvý slovo. Ako som spomínal, máme asi 30 minút na tento bod. Pán predseda, ešte to zvládneme. Srdečná vďaka. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Dnes sa budeme zaoberať pozmeňujúcimi návrhmi, respektíve kompromisnými návrhmi a môžem vám povedať, že po veľmi dobrej a úzkej spolupráci s tieňovými spravodajcami, s pánom Svobodom, Ďurkom, pánom Šimanským a pánom Tur- Turmesom sa nám podarilo znížiť počet pozmeňujúcich návrhov z 350 na 33 kompromisných návrhov a máme menej ako 200 pozmeňujúcich návrhov. Chcem sa to poďakovať sekretariátu, špecificky pánovi Lucovi, za skutočne extrémne dobrú spoluprácu. Chcel by som vám povedať, že po dohode s komisiou, ktorá bola veľmi ochotná a ktorá bola zastúpená niekedy až tromi generálnymi riaditeľstvami a, a bola ochotná sa zhodnúť na línii s nami, by som vám chcel krátko prezentovať kompromisné pozmeňujúce návrhy, aby ste vedeli, o čom zajtra budete hlasovať. Najprv by som chcel začať oblasťou účinnosti toho návrhu. návrhu. Toto máme v rámci kompromisných návrhov 20 a 22. Tu sa jednoznačne zameriavame na trhy s plynom a elektrickou energiou, ale v kompromise je odvolávka aj na emisné certifikáty. Tu ide aj o transakcie na týchto trhoch a dotýkame sa aj derivátov na emisné práva. Toto sa tam zohľadňuje. Reportovanie, monitoring je tu riešený, ale nie sú tu žiadne ďalšie povinnosti, Takže to sa týka iba plynu a elektriny, čo sa teda týka certifikátov a nie sú tu žiadne povinnosti. To znamená, že príslušná agentúra bude plne informovaná bez toho, že by v tejto oblasti dostala kompetencia. Potom sme sa zhodli na definíciách a síce stanovili sme presnejšie definície toho, o čo ide o insider informácie, Zabrali sme sa aj konkrétnymi príkladmi, je to v kompromisnom pozornicu návrhu 12. Potom, aké sú energetické veľkoobchodné produkty, to máme v návrhoch 2 a 13. Tak napríklad to, ako vyzerajú doho- zmluvy o dodávky elektrickej energie v Európskej únii, čo sú deriváty na plyn alebo elektrinu, ako to funguje, ako funguje transfer. Potom tu mám pozmeňujúci návrh 15, a potom tu je otázka riešenia insider obchodovania. To máme v, v návrhu 16. To sa týka kompromisu návrhu 16. Dovolte, aby som sa teraz dostal k pravidlu de minimis. Toto mám v kompromisom návrhu 14. Nariadenie by sa nemalo týkať malých hráčov na trhu a nemalo by sa týkať nižších objemov, lebo bolo by to veľké zaťaženie aktérov na trhu. V rámci kompromisu sme sa zhodli na tom, že komisia prostredníctvom delegovaných právnych aktov stanoví prahovú hodnotu. Zatiaľ to ešte nevieme stanoviť. Prenecháme to teda na tie delegované právne akty. A potom tu máme otvorené číslo v gigawatoch, gigawatt hodinách ročne teda uviedli sme tam XX a to číslo sa potom bude precizovať neskôr. Dôležité je, aby tieto veľkoobchodné energetické produkty boli koncipované tak, aby neovplyvňovali e, celý trh a potom by spadali pod e, to právo de minimis. Čo sa týka reportovania, tu máme návrh 20. Tu ide o to, že informácie majú byť poskytnuté priamo agentúre. Jedne, že by už bola situácia, že existujú reportingové štruktúry a potom je možné ich využiť. Toto sa týka niektorých členských štátov. Čo sa týka povinnosti reportovania, e, tak táto sa do určitej miery obmedzí v tom zmysle, že informácie sa poskytnú agentúram alebo iným orgánom. To znamená, že agentúra dostane všetky informácie priamo. Ak by z členských ak by správa členských štátov vyplývali nejaké ďalšie reportingové povinnosti, tak e, iná agentúra, napríklad e, kartelový, protikartelový úrad v Nemecku by bol tiež paralelne informovaný, čo z technického hľadiska je veľmi jednoduché. Potom sme sa zaoberali v bode číslo 5, čo je kompromisný návrh číslo 6, e, otázka informačných technológií. Tu ide o citlivé údaje, ktoré sa poskytnú príslušným orgánom. Tu sme sa zhodli na tom, že najlepšie možné bezpečnostné štandardy v Európe by sa mali uplatňovať v spolupráci s príslušnou agentúrou ENISA. Ako potom budeme pokračovať ďalej pri právnych aktoch? Toto je uvedené v kompromisom návrhu 15. Delegované právne akty budú fungovať za podmienky, že Európsky parlament a Rada budú zapojení do celej práce Iste viete, že delegované právne akty znamenajú veľkú mieru dôvery. Radi by sme chceli byť do toho zapojení. Komisia pri vypracovaní e, delegovaných právnych aktov, aktov musí poskytovať včas relevantné dokumenty tak Európskom parlamentu, ako aj Rade a komisia by mala viesť konzultácie, e, kde by boli zapojení experti Myslím si, že toto je dostatočné na to, aby sa garantovala naša účasť, ako aj zapojenie rady. Potom jeden zložitý bod, lebo bol sporný aj na úrovni rady, to je registrácia alebo autorizácia aktérov na trhu. Existujú členské štáty, ktoré majú systém povolovania, niektoré štáty to nemajú. My sme sa zhodli v rámci kompromisu 18 na tom, že každý členský štát musí mať register alebo systém povolovania, takže buď povolovanie alebo register. Kto nechce mať dobrovoľný povolovací systém, musí sa podriadiť povinnému systému registrovania. Aj v tejto súvislosti budú vydané delegované právne akty a my sme to nechali otvorené, ale je tu istý časový tlak a chceli by sme, aby komisia prostredníctvom delegovaných právnych aktov stanovila určitý e, časový plán E, kde by sa táto registrácia riešila. Tu sa potom dostávame k harmonizácii sankcií. Sankcie môžu byť veľmi rozdielne v členských štátoch, to je kompromisný návrh číslo 9. My sme sa zhodli na tom, že členské štáty mali mať minimálne štandardy pri sankciách. Tieto sankcie by mali sa týkať E, samozrejme príjmov aktérov a tá sankcia by sa mala týkať by mal dosovať tú škodu, ktorú spôsobia spotrebiteľom. Dostávame sa k ďalšiemu bodu, asi časový komponent, to je kompromisný, kompromisný návrh 9 a 18. A aj tu bola zhoda na tlivých dátumoch, ale ako som už spomenul, komisia v rámci delegovaných právnych aktov môže určiť, odkedy budú platiť tieto sankcie preto v texte je uvedené 20XX, 201X, takže rok sa tam doplní. Takže komisia môže v tejto oblasti vydať delegované právne akty. Posledný bod, čo sa týka kontaktných kancelárií, bol tu veľký tlak zo strany Slovenska čo sa týka tej otázky, či chceme mať kontaktné kancelárie, áno alebo nie, my chceme, aby tam, kde sú európske agentúry, e, to riešiť. Vieme, že tam, kde sú agentúry, je vždy tlak hostujúcich štátov, aby sa neotvorili takéto e, kontaktné kancelárie, preto sme sa to snažili riešiť prostredníctvom formulácie, že ESA v Slovensku máme dostatok finančných prostriedkov, ako aj dostatočné e, personálne vybavenie namiesto kontaktnej kancelárie by skôr mali byť silne, silné kontakty e, s signifikantnými trhmi. Chcel by som sa ešte raz poďakovať za veľmi dobrú, intenzívnu spoluprácu. 3-4 krát sme sa stretli a musím povedať, že som skutočne rád, že vám môžem prezentovať dobrý výsledok pred zajtrajším hlasovaním. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz to bude trošku problematické. Poprosím, aby pri najbližších vystúpeniach e, sa dbal na čas. E, necháme si tú časomieru, aby, aby mohli všetci vystúpiť. Maximálne 2 minúty. Teraz tie spravodajcovia. Teraz pán Ďurk ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcel by som sa srdečne poďakovať za spoluprácu s našim spravodajcom. Myslím si, že aj ostatní tieňoví spravodajcovia budú so mnou súhlasiť v tom, že tá spolupráca bola veľmi dobrá. Pevne verím, že sa nám podarilo prispieť k tomu, aby návrh správy sa ešte zlepšil. Lebo vlastne od Európskej komisie sme dostali už dobrý návrh. Moja úloha nebola veľmi zložitá, lebo spravodajca spomenul všetky dôležité body, kde sa nám podarilo dosiahnuť kompromisy. Preto by som na tomto mieste chcel povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť dva dôležité kompromisy. Jedna časť kompromisov sa týka samotného textu, týka sa samotných detailov, tak napríklad kompromis, ktorý sa stiahuje na to, že aby to nebolo paralelné reportovanie, Takýto kompromis sa týka aj presnej definície insider obchodov. To sú určité príklady, ktoré sa zapracujú do právnych aktov a oni prispejú k tomu, aby tá praktická implementácia fungovala lepšie. Druhá skupina kompromisov zahrňa tie kompromisy, ktoré prekračujú to pôvod, tú pôvodnú pôsobnosť legislatívy. Tu ide o otázky CO2, ide tu harmonizáciu povolení, ako aj harmonizácia sankcií. V tejto súvislosti je dôležité, aby sme boli realistami, čo sa týka povolovania a registrácie. Myslím si, že tento systém, na ktorom sa dohodli, je reálny kompromis. Tento je možné dosiahnuť a mal by sa dosiahnuť. A to práve preto, aby právne akty boli uplatniteľné, aby sme dosiahli praktický výsledok. Myslím si, že to bola vlastne jediná možnosť, ako čo najlepšie umožniť implementáciu. Ja si myslím, že Vďaka dobrej spolupráci sme dosiahli dobré kompromisy a tieto nám umožňujú to, aby sme v rámci rokovaní s radou dosiahli to, aby tento právny akt mohol čo najskôr vstúpiť do platnosti. Ďakujem pekne teraz pani Riera Madurel, ona zastupuje pána Svobodu. Ďakujem pekne, pán predseda. a ja by som sa chcela poďakovať za odvedenú prácu. Chcela by som povedať, že zastupujem tu Anesa Svobodu. A ma poprosil, by som povedala, že naša politická skupina je veľmi spokojná so správou, e, respektíve s prácou spravodajcu. Bol veľmi ochotný spolupracovať, vďaka tomu sa dostali dobré výsledky. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, myslím si, že spravodajca ich objasnil veľmi dobre, vyčerpávajúco naša politická skupina ich podporí. Myslím si, že tie dohody, ktoré sa podarilo dosiahnuť, posilňujú pozíciu parlamentu voči rade. A pevne veríme, že dosiahneme výborné výsledky v rámci trialógu, ktorý sa začne v júni. To bolo všetko a ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne a teraz pán Šimanský. Ďakujem bardzo. Faktycznie współpraca Ďakujem pekne, pán predseda. Spolupráca me- medzi spravodajcom a tieňovým spravodajcom bola skutočne výborná. Toto je dôkazom toho, že je možné dosiahnuť v rámci tohto nariadenia dobré kompromisy, čo sa nám podarilo. Musím povedať, že je to zložitá matéria, ktorá je veľmi dôležitá pre energetický trh a dôležité je to, že máme veľkú zhodu. Nemám veľa času, preto by som spomenul iba dve veci, ktoré osobne považujem za veľmi dôležité pre pravicu. Čo sa týka dátumov, čo sa týka údajov, je jasné teraz, aké údaje sa budú ďalej posúvať príslušným orgánom, musia tu byť jasné aj právne štandardy. Toto je veľmi relevantné pre údaje, ktoré sa budú zasielať. No a je to pokryté v kompromisoch, čo sa týka teraz delegovaných právnych aktov. Nejde tu len o náš vplyv na Európsku komisiu, ide tu o právnu istotu pre jednotlivých aktérov na, trho, na trhu. Delegované akty by sa mali jasne spomenúť v rámci tohoto nariadenia. Je tu úzku spoluprácu medzi radou, komisiou a parlamentom a samozrejme spolupracujeme s expertami. Veľmi dobre sa to zohľadnilo v rámci kompromisov, preto my tieto kompromisy podporíme stanovisko Európskeho parlamentu, pevne verím, bude také, že podporíme tento návrh. Ďakujem pekne. A teraz pán Turmes. Ďakujem pekne. Najprv by som sa chcel poďakovať spravodajcovi pánovi Marka Kisovi, ktorý nielen chcel úzko spolupracovať, ale zároveň sa bránil tlaku e, národných vlád. To znamená, že nechcel zohľadniť národné argumenty, dobre tomu odolával, takže podľa mňa je to veľmi dobrý príklad toho, ako je možné myslieť európsky. Myslím si, že to, na čo sme sa zhodli, a spomenal to pán Dürk, je, že sme sa snažili o odstranení medzery e, v smernici v, tento, v rámci tejto legislatívy. Ja pevne verím, že zajtra budeme konzekventní pri našom hlasovaní. Máme tu tri pozmeňujúce návrhy od EPP. Je to 8, 188, 82 a 66. Potom je tu 188 od pána Vidala Kvadrasa, 66 od pána Rojla. To sú pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli ísť proti kompromisom, ktoré sme dosiahli. Takže pevne verím, že zajtra v rámci hlasovania neotvoríme tie diery v legislatíve, ktoré sme sa snažili e, vyriešiť v rámci rokovaní. Ďakujem pekne aj za to, že tam bude monitoring CO2. Myslím si, že je jasné, že trh z CO2 je veľmi úzko prepojený s cenou elektrickej energie a preto je dôležité, aby ESA dostala tieto informácie. My ako zelení zajtra predložíme jeden kompromisný návrh, ktorý nie je súčasťou kompromisov, ale tu ide o to, aby sa zohľadnila regionálna spolupráca medzi regulátormi. Ide o to, že tie trhy pôsobia čoraz regionálnejšie a my si myslím, že potrebujeme samozrejme národných regulátorov a potom ESA by mala byť exaktne spomenutá v rámci toho legislatívy, aby sa tam spomenula dôležitá dosť regionálnej spolupráce medzi týmito regulátormi v, v trhu, ktorý je čoraz čoraz integrovanejšie, Toto je veľmi dôležité napríklad v Beneluxe, kde máme určite zadefinovanú určitú úlohu pre regulátorov. A potom posledná vec sa týka kompromisov. Malo by to pomôcť nielen zabrániť tak, tak povediať s kriminálnym činom, ale je dôležité, aby to bola čoraz silne väčšia transparentnosť a likvidita, aby to boli jasné obchodné toky v Európe, čo sa týka trhu s elektrinou a s plynom a to, čo máme vlastne zapracované v našich kompromisoch, je, že aby ESA zohrávala určitú úlohu, aby tu boli bilaterálne obchody, jasné finančné toky. A toto musíme zvoliť v rámci rokovaní s radou. Ďakujem pekne. Kolega Girek. Pán Girek. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Ja si myslím, že pokiaľ ide o špekulácie na trhu s energiou, že by sa tieto mali kontrolovať takým spôsobom, že sa budú rýchlejšie vymieňať informácie, teda je potrebné stanoviť určitú lehotu pre postúpenie informácií. Po druhé, výskumné inštitúcie by mali mať prístup k údajom v Ljubljane, tak aby sa mohli realizovať rôzne analýzy. Takýmto spôsobom dokážeme celý proces transparentniť. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Pán Balčitis. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia. Ja by som sa chcel rovnako poďakovať spravodajcovi. Je to naozaj veľmi dôležitý dokument, ktorý sme pripravili ktorý nám umožní dosiahnuť ciele, ktoré sme si predtým zadefinovali. Integrácia trhu s energiou. Tu ide hlavne o spoločný systém monitorovania a kontroly európskeho trhu. Myslím si, že v EÚ bude do budúcna potrebný spoločný centralizovaný nákup plynu tak, aby mohli prevádzkovateľia a spotrebitelia profitovať zo spravodlivých cien. Nuž fungovanie nášho trhu do veľkej miery súvisí s jeho kontrolou, rôzne zneužívanie, podvody, ilegálne aktivity. Toto všetko zvládneme, ak budeme mať spoločný systém sankcií. Uvádzalo sa tu, že každý členský štát bude musieť mať nejaké minimálne normy, pokiaľ ide o sankcie toto je možno postačujúce v úvodnej fáze, ale z dlhodobého hľadiska ESA, teda regulátor, by mala mať širší mandát pri stanovovaní týchto sankcií. Momentálne komisia napríklad má takúto úlohu, pokiaľ ide o porušovanie pravidel hospodárskej súťaže. Takže ďakujem veľmi pekne za odvedenú prácu. Pán Marinkiewicz. Pán Marcinkiewicz. Ďakujem, pani predsedničance. No, ďakujem vám pekne, pán predseda. Tiež sa chcem poďakovať spravodajcovi za naozaj vynikajúcu spoluprácu na tomto nariadení. Myslím, že sme dospeli ku kompromisu, ktorý posilní schopnosť na vnútornom trhu s energiou. Európska infraštruktúra v oblasti energie a trhové nástroje, ktoré patria tretiemu balíčku liberalizácie s podporou iniciatív Európskej komisie na transparentnosť obchodovania s energiami. Toto všetko sú opatrenia na uzavretie integračného procesu do roku 2014 s cieľom harmonizovať aj právny rámec, právnu úpravu. Registrácia subjektov pôsobiacich na trhu s energiou je veľmi dôležitá. Takýto registor, register nemá predstavovať e, prekažky pre subjekty pôsobiace na tomto trhu. Naopak ide o to, aby tu bola lepšia možnosť kontroly Ide o to, aby v prípade cezhraničných problémov na trhu bolo možné rýchlejšie a efektívnejšie reagovať. Právne predpisy musia byť stručnejšie a zreteľnejšie a kontrolné orgány musia byť nezávislé. A toto musí zaručiť legislatíva na európskej a národnej úrovni. A certifikácia musí prebiehať nezávisle. Ja dúfam, že Európska rada zohľadní tie pochybnosti, ktoré vyjadril Európsky parlament a dúfam, že sa maďarskému predsedníctvu podali dotiahnuť to do úspešného konca. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Rozpráva k tejto téme je ukončená. Ešte možno komisia, pani Bernac, chcete sa vyjadriť? Ďakujem pekne. No už ja by som za nás tiež chcela poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za odvedenú prácu. Spolupráca bola naozaj vynikajúca. Samozrejme, že si preštudujeme tie kompromisy, ale v zásade tu nevidím eh, nejaké veľké problémy, aby sa dospelo k výsledku v trialogoch v júni. Znie to dobre. Georgos? Nož, už sa tu viackrát e, povedalo, že teraz pôjde o rokovania s radou. Je to naozaj tak, je tu viacero bodov, e, ktoré do toho rokovania vstúpia, s ktorými vystúpim do toho rokovania. Všetky skupiny sú si e, zajedno. Vo všeobecnosti teda všetci chceme sa vydať tým istým, tým istým smerom. A chcem sa poďakovať aj komisii za veľmi dobrý návrh, ktorý sme my ako parlament ešte vylepšili, tak ako vždy. Dobre teda, hovorí pán predseda. No, čo k tomu povedať? No už od prípadu k prípadu by som to hodnotil. Tak toto poviem. Tým sme to teda vybavili na dnes. Zajtra budeme hlasovať. Ďakujem pekne. Pekne sme to zvládli, ani sme sa veľmi nemuseli ponáhľať. Bod číslo 6. Riadenie nebezpečnosti nebezpečných látok vedúcej k vzniku veľkých havárií. Pán spravodajca, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Táto smernica, smernica SVZO 2, sa zaoberá nebezpečnosťou alebo rizik eh, s rizikami spojenými s nebezpečnými látkami. Ide teda o zvýšenie bezpečnosti látky, ktoré spadajú do pôsobnosti, pochádzajú z chemického priemyslu. Komisia sa rozhodla pristúpiť k revízii smernice a využiť túto príležitosť na to, aby nové nariadenie pokiaľ ide o klasifikáciu, pokiaľ ide o balenie takýchto nebezpečných látok, aby sa toto všetko upravilo. Vystáva tu otázka, či sa budú používať úpravy, ktoré už boli stanovené, alebo či by sme sa mohli vydať novou cestou e, v zmysle zlepšenia ochrany verejného zdravia a životného prostredia. Staré kategórie boli pozmenené. Toxicita je rozdelená do viacerých kategórií. Tieto kategórie sa týkajú fyzického zdravia a tak ďalej. A sú tu aj všeobecnejšie kategórie hlavne pre explozíva a horlavé látky. Rizika pre životné prostredie, tie, e, tam sa veľké zmeny nerobili. Sú tu aj určité nové pravidlá k prístupu k informáciám pre verejnosť, ale aj pre orgány činné v trestnom konaní. Samozrejme, že zmeny rôzne subjekty vnímajú odlišne. Pokiaľ ide o komisiu, myslíme si, že počet tých látok by mal zostať, neobmedzen, by mal zostať nezmenený. Chemický priemysel by mal navrhnúť asi o 10 väčší počet Je tu jedna veľmi závažná otázka a to, železničná doprava a ďalšie typy látok, ktoré nie sú zakázané. Ako spravodajca si teraz dovolím ešte niekoľko všeobecnejších poznámok. V navrhovanom texte sa predpokladá viacero výnimiek. Toto je ale možnosť vyhnúť sa z princípu obozretnosti a to sa nám nepáči. Potom možnosť zamestnancov obrátiť sa na príslušné orgány, e, na príslušné úrady, toto sa veľmi obmezuje. Informovanosť a pripomienkovanie zo strany verejnosti, toto sa tam síce uvádza, ale Tiež sa tu uvádza personál, a to iba v jednom jedinom odseku. Nič sa nehovorí o paritných bezpečnostných inštanciách, potom článok 22, prístup k spravodlivosti, teda, že verejnosť musí mať takýto prístup, všetky mimovládne organizácie v oblasti životného prostredia. Tieto môžu konať ale pokiaľ ide o odbory, tam je to naozaj veľmi slabo naformulované. Na zamestnancov sa zabudá a toto je potrebné skorigovať. A teraz k prílohám. Metódy rizikové priemysly, odvetvia priemyslu sa často presúvajú do iných krajín. Máme tu veľmi dobrý príklad chemického nešťastia v eh, Toulouse, eh, ktorý to celé veľmi dobre ilustruje. 31 osôb prišlo o život. Takže vystáva otázka, do akej miery takéto komerčné vzťahy sú efektívne, keď sa teraz snažíme znížiť rizika v článku 11 odsek 4, tam sa hovorí o konzultácii subdodávateľov, ale to nie je postačujúce na to, aby sme tieto problémy zvládli. Ďalej sa tu hovorí o koordinácie príslušných orgánov, ale čo bude s tými protokolmi, ktoré kontrolné úrady e, zrealizujú v prípade pracovno, pracovného práva. Potom e, nejaké bezpečnostné opatrenia, to sa dostatočne nevyužíva. To jasne vyplýva zo skúsenosti. Toto eh, bola veľmi dôležitá téma aj počas vypočutia v výbore pre životné prostredie. Takže rizika, ktoré vznikajú napríklad pri doprave nebezpečných látok, jadrová katastrofa v Fukushime dokazuje, že technické aspekty je potrebné zohľadniť aj pokiaľ ide o zdravie zamestnancov a pokiaľ ide o životné prostredie. Pokiaľ ide o dopravu, tam máme dva aspekty z dôvodu ktorých by v SEVEZO 3 mala byť táto oblasť zohľadnená. Doprava týchto látok, preprava týchto látok dochádza k nej veľmi často. A znova výstava otázka zodpovednosti za zamestnancov, To všetko je potrebné zohľadniť, aby tu bola jasná, jasná zodpovednosť e, prepravcov, vlastníkov týchto nebezpečných látok v zmysle zvýšenia bezpečnosti, bezpečnosti cestnej dopravy. Toľko teda z mojej strany, taký krátky úvod. Teším sa na všetky pripomienky kolegov a iste ich zohľadním ak e, to bude v prospech e, väčšej istoty pre našich občanov, pre naše životné prostredie, našu spoločnosť. Ďakujem. Teraz pán Mesarož ako prvý. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja ako tieňový spravodajca EPP chcem povedať nasledovné. Áno, takéto závažné nehody e, spôsobujú obrovské škody na životnom prostredí, aj na verejnom zdraví. Spomente si na ten červený kal v Maďarsku alebo na tú nehodu v Toulouse. Takže tie škody na životnom prostredí a na verejnom zdraví sú naozaj veľmi vysoké. Preto je revízia SVZO 2 pre nás veľmi dôležitá. Ide asi o 10 tisíc podnikov, ktoré sa týka táto smernica. E, cieľom je teda znížiť počet e, nehôd v chemickom priemysle. Odkedy táto smernica je v platnosti, došlo k viacerým zmenám a aj do budúcna chceme dosiahnuť vysokú mieru ochrany. Preto je potrebné, aby sa určité opatrenia modernizovali. Sevezo 2 funguje naozaj veľmi dobre. Štruktúry aj dôležitejšie ustanovenia teda zmeniť potrebné nie je. Prílohu je však potrebné zmeniť. Príloha 1 musí byť harmonizovaná s nariadením o klasifikácii bez toho, že by sme znižovali mieru ochrany. V tejto prílohe je stanovený aj, je, aj, je upravená aj účinnosť eh, tohto nariadenia. Hovorí sa tu o určitých hraničných hodnotách zvýšenie o 3 či 5 by malo teda nastať na úrovni podnikov. Keď sa takto rozšíri účinnosť, tak e, je možné prijať určité prechodné opatrenia Skrátka, niektoré látky možno budú vyňaté v limitných množstvách z tejto prílohy, menšie balenie napríklad a tak ďalej. Táto príloha je jedným z najdôležitejších prvkov tejto smernice, takže musíme dosiahnuť, aby to celé bolo pozmenené v bežnom konaní. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby obsah prílohy 7, ide tam o kritériá harmonizácie, je dôležité, aby toto bolo zakomponované do nového právneho aktu. A potom otázky verejnosti. Zverejňovanie sa týka iba tých najpodstatnejších, jednoduchých informácií. Samozrejme, že štáty, musia mať naďalej právo a stanoviť si, čo zverejnia a čo nie. Dôležité je, aby na úrovni členských štátov, aby tam došlo k harmonizácii prešetrovania. Takýmto spôsobom chceme znižiť administratívne bremeno. Ďakujem za pozornosť. Pani Úrko, ako ďalšia, nech sa páči. Nech sa páči, pani Úskok. Prepašte, tak to bol omyl, ak ste sa nehlásili. Pani Rivazi. Merci, monsieur président. Euh, tout d'abord, je voudrais euh, féliciter. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pánovi Enonovi. Načrtol mnohé dôležité prvky, ktorými sa zaoberá táto smernica. Ja by som sa chcela zamerať na prevenciu. Riziko, ktoré vystáva z vystavenia nebezpečným látkam, musíme znížiť a preto je potrebná informovanosť zamestnancov, ktorí sú v kontakte s takýmito látkami. Ja som bola členkou eh, prešetrovacieho výboru, ktorý sa zaoberal eh, priemyselnými nehodami vo Francúzsku a my naozaj máme mnoho skúseností, eh, ktoré sa dajú použiť, využiť pri, pri, pri vypracovaní tejto smernice. Teda eh, je dôležité vyškoliť, náležite vyškoliť ten personál. Um, ehm, tak toto umožní lepšiu prevenciu aj eh, lepšie reakcie v prípade nepredvídaných udalostí. Väčšina tých eh, nehôd vzniká v naozaj vysoko, vysoko rizikových podnikoch. Uh, Často ide o subdodávateľské podniky, preto je dôležité zakázať e, nejako predlžovať e, ten reťazec, teda aby subdodávateľia najímali ďalšiu subdodávateľov a tak ďalej. Ďalšia dôležitá vec, e, jasné hodnotenie rizika a tej rizikovej oblasti. Ak napríklad dôjde k nejakému výbuchu alebo k nejakému požiaru, tak je tam určitá bezpečnostná zóna, ktorá musí byť stanovená v rámci podniku, v rámci zariadenia. Ehm, no ale my sme počas našich prešetrovaní často zistili, že táto bezpečnostná zóna bola mimo podniku. A ak to tak je, e, tak je potrebné občanov informovať. To znamená, že prevádzkovateľ musí nejakým spôsobom zverejniť na nejakej výveske, e, čo robiť v prípade nejakej nehody, e, či zostať na mieste, či uniknúť, unikové cesty. Toto všetko je potrebné označiť. Teraz k doprave, k preprave takýchto rizikových látok. Už tu odznelo, že dochádza k internej preprave takýchto látok, čo vedie k vzniku určitých rizik. Potom rôzne sklady. Niektorí sa nachádzajú v podniku, niektoré mimo neho. Pozrite sa napríklad na stanice. Tam často sú istý čas odstavené vlaky, ktoré prepravujú nebezpečné látky. A ďalšia vec, otázka inšpekcií. Nuž, Sevezo 3 by mala predpísať dvakrát ročne inšpekciu každého takéhoto zariadenia a toto musí byť inšpekcia, ktorá nie je vopred ohlásená. Počet inšpektorov však musí zodpovedať tomuto stavu. Uvedome si, že tých inšpektorov je veľmi málo. Ako to realizovať? Podnikov je veľa, inšpektorov málo. Takže by členské štáty mali mať povinnosť v tejto smernici aby vyškolili a využívali potrebné množstvo inšpektorov v závislosti od množstva zariadení CVZO 3 v krajine. Takže dvakrát by malo dôjsť takéto inšpekcii, jedna z nich by mala byť neohlásená. Pán Panajotov ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi naozaj to zložitá práca, ktorú Mastrovský zvládol. Ja som tiež správodajcom pre ALDE a tiež e, v výbore pre priemysel som tieňovým správodajcom. Sú tu štyri také hlavné body. V Štásburgu sme napríklad minule s pánom Aderom o týchto otázkach hovorili a ja si myslím, že v tejto smernici by sme sa mali pokúsiť zabezpečiť bezpečnosť pre životné prostredie a verejné zdravie a tým ale neohroziť konkurencieschopnosť chemického priemyslu. Po prvé, označovanie nebezpečných látok príloha 1. Ja by som bol rád, keby sme využili odborné znalosti komisie k tejto téme. Oni teda vychádzajú z nehôd, ktoré sa uskutočnili. Po druhé, rozhodovanie. Súhlasím s návrhom spravodajcu, aby sa spolurozhodovanie rozšírilo na prílohy 1 a 7, pričom ostatné časti smernice by mali byť riešené delegovanými aktami. Po tretie, informovanosť verejnosti. Veľa informácií by mohlo vraj zvýšiť riziko teroristických útokov. Ja osobne si myslím, že by sme sa mali zamerať na skutočné rizika. A zo skúsenosti vyplýva, že chemické nehody, že k ním dochádza častejšie ako k teroristickým útokom a teda občania by mali byť náležite informovaní. Bod číslo 4. Inšpekcie. Navrhuje sa, aby dochádzalo k inšpekciám minimálne raz za 3 roky, maximálne dvakrát do roka. Ja súhlasím s týmto návrhom. Ja si myslím, že zariadenia klasifikované ako rizikové by mali byť kontrolované častejšie. Ďakujem. Bedanke mich äh, ganz herzlich und äh, frag, ob die Kommission... Teraz snáď ešte otázka, či Komisia chce krátko pohovoriť. Ďakujem, pán predseda, že nám, komisii, dávate možnosť povedať zo pár slov, pokiaľ ide o návrh, ktorý komisia prijala. Snáď aj zo pár slov k komentárom a otázkam, ktoré tu zazneli z úst e, stených poslancov. Určite je pravdou, že revízia smernice e, bola iniciovaná zmenami v klasifikácii chemikálií. Táto smernica sa odkazuje na látky, ktoré e, sú e, v rámci legislatívy o chemikáliách. Táto legislatíva sa zmenila a musíme preto sa adaptovať na zmeny v tejto smernici. Komisia e, sa rozhodla, že plne zreviduje smernicu. Prvý, prvý záver, ku ktorému sme dospeli, bol ten, že smernica funguje dobre. Dobre pomáha pri znižovaní počtu e, nehôd. Nedávna e, implementačná správa hovorí o veľkom znížení počtu prevádzok v EÚ s veľkými nehodami. No, E, takže e, je to pozbudivý znak. Napriek tomu je tu ale ešte množstvo nehôd, ktoré je naďalej vysoké a preto by sme chceli ešte vždy posilňovať tento nástroj s cieľom položiť si otázku, ako sa vyhnúť týmto nehodám a ako ohraničiť ich dopady. Snáď by som najprv pohovoril o otázke ako smernica e, reaguje na klasifikáciu chemikálií a prečo sme navrhli e, taký toolbox, mm, inštrumentárium, ktoré by e, malo možnosť využiť flexibilitu. Nové pravidla pre chemikálie budú znamenať, že množstvo chemikálií v budúcnosti bude klasifikovaných na základe ich vlastností im imanentných. Skúsenosti nám ukazujú, že sú tu prípady, kedy tieto vlastnosti látok neodrážajú skutočné e, riziko nehodovosti pri využití týchto látok, pri využití priemyselnom. A pre tieto prípady komisia navrhla, aby, mo, e, aby použitie delegovaných aktov, aby sa definovali nimi podmienky, za ktorých látky budú spadať pod e, smernicu za podmienok ďalej, kedy sa nebudú e, takto klasifikovať. A spôsob, akým sa majú e, vyznačovať rizika, veríme, že vhodným nástrojom na túto činnosť sú delegované akty Všimnite si prosím v skutočnosť, že e, legislatíva o chemikáliách a ich klasifikácia sa deje e, regulatorným postupom pri kontrole cez komitológiu na základe zmluv. A preto si myslíme, že sekundárna e, legislatíva je tou dobrou cestou na jemné doladenie prípadov, kedy takéto látky, ktoré boli nedávno klasifikované ako rizikové, by spadali teraz pod SEVEZO. Toto nie je všeobecný prístup, dodám. Je to postup na základe kritérií, ktoré ešte budú definované v dodatku. Je to dôležitá časť zmluvy, ktorá zabezpečí proporcionalitu zasahovania e, regulatórnych orgánov a dopadov e, s cieľom dosiahnuť vysokú mieru bezpečnosti pre verejnosť. Teraz otázka prírodných katastrof, o ktorej hovoril e, spravodajca. Dodatok 2 smernice definuje, aké sú, e, čo by mali obsahovať hlavné nástroje tejto smernice a to je tzv. bezpečnostná správa, zavedená len nedávno a scenáre, ktoré, ktoré posudzujú v týchto správach prevádzkovateľia, musia e, brať do úvahy aj náro- e, prírodné katastrofy, ako sú zemetrasenia a povodne. Na tom sme sa dohodli, myslíme si, že je to dôležité. Tiež sme zaviedli špecifický e, bod posudzovanie minulých nehôd a, a dopady e, z tohoto. Nie je to len v tejto legislatíve, ale aj v ďalšom posilnení e, výkazníctva členských krajín k veľkým nehodám, aby sa dokázali e, riešiť e, ešte snáď jeden alebo ďalšie body, ktoré ma zaujali u spravodajcu. Mám ešte čas, pán predseda? pokiaľ ide o zapájanie pracujúcich, pozmenujúci návrh tu e, hovoril o tulúskom e, tulúskej nehode a tu už je spomenuté zapojenie sa pracovníkov do bezpečnostného e, systému, systému riadenia rizík. Takže sú tu zapojení i do interných bezpečnostných núdzových plánov. Pokiaľ ide o dopravu, tá je spravovaná špecifickou legislatívou posilnenou v roku 2008. Ide o e, vodné, železničné a cestné e, otázky bezpečnosti. Treba prijať iné pravidla pre dopravu, pretože nástroje Sevezo sa špecificky vzťahujú na fixné prevádzky. Nie je to ten istý typ nebezpečenstva. Tu môže byť ešte vyšší typ rizika, za určitej špecifickej legislatívy. Týmito slovami, myslím, pán predseda, som zodpovedal na väčšinu otázok, som však k dispozícii na doplnenie či spresnenie. Ďakujeme. A teraz ešte pánu tieňovému spravodajcovi by som dal slovo, ak má chuť pohovoriť. Krátke poznámky. Budem veľmi stručný. Veľmi ma teší e, tón postrehov kolegov. Myslím si, že niektoré záležitosti, ktoré boli predložené našimi poslancami, zodpovedajú návrhu. My nechceme všetko vypracovať tak, aby sa priemysel cítil byť tlačený. Chceme však zabezpečiť bezpečie občanov i životného prostredia. To bolo veľmi presné. Ďakujem vám, hovorí pán predsedajúci. Myslím si, že sme, e, máme tu aj časový harmonogram a preto prejdem hneď e, pohotovo k bodu 7, e, kde ide koherentný európsky prístup, jednotný prístup v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu. Slovo má e, pani Kolárska Bubinská. E, Eh, Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu. Už táto téma nie je nám nová. Už v roku 2008 sme dostali prvú bielu knihu komisie eh, ku kolektívnemu eh, uplatňovaniu nárokov E, spotrebiteľskej charaktery. V marci roku 2009 e, a parlament k tejto téme prijal uznesenie. A až teraz v zmysle Lisabonskej zmluvy sa vraciame k tejto rozprave. Komisia chce prejsť smerom k legislatíve a spustila v tomto zmysle konzultačný e, proces a názor ITRE bude súčasťou e, tejto e, odpovede, tejto reakcie. Ja si myslím, že táto správa len podporí e, predošlé názory parlamentu k tejto téme a súčasne chcem zdôrazniť moju východiskovú pozíciu k tejto téme. Táto téma nás totiž podľa mňa rozdelí na tábory. Musíme si položiť dve otázky. Chceme európsky systém kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu. Vieme, že, ten, že máme funkčný systém v USA a otázka znie, chceme podobný alebo iný systém v Európe. Druhá otázka, ak je tomu tak, čo by malo za, zahrňať tento systém? Aké by mali byť limity tohto uplatňovania nárokov kolektívneho typu? Vítam to, čo od, odviedla ako prácu na kolektívnych postupoch práve komisia, keď sa poškodzujú práva. Ale verím, že zameranie a e, mantinely tejto práce by sa mali sústreďovať na spotrebiteľov a ochranu malých a stredných podnikov. Ide tu o to, že systém musí byť pomocou pre malých a, a jednotlivých spotrebiteľov a nielen pre veľké spoločnosti, e, ktoré sa navzájom e, súdia. To je veľmi často problém. Súčasne potrebujeme silný systém zábezpek, aby sme chránili podniky, ktoré sa držia práva pred, tým, pred e, súdnymi procesmi. Mali by tu byť limity, za ktorých e, organizácie môžu konať. Nechceme vytvorenie profesionálnych organizácií na uplatňovanie kolektívnych nárokov na nápravu, ktoré by si z toho vytvárali zisk, len aby e, žalovali. Po druhé, mali by tu byť záruky, že tí, čo konajú, e, by mali pokryť finančne ručenie za právne náklady. Všetky činnosti by mali byť e, podriadené prípustnosti, kým sa pristúpi k plnému vypočutiu. A posledná vec, potrebujeme jasné pravidla, pokiaľ ide o súdnu zodpovednosť. Musíme sa vyhnúť takému kraj, e, medzi, e, medzištátnemu shoppingu, kde by sa vyberali tie najvhodnejšie krajiny. Napriek, kde by sa e, ľudia obracali e, do, e, na krajiny, kde môžu mať z toho lepší úžitok. Takže potrebujeme jasnú definíciu toho, kde má byť tento, kde má tento prípad, ten či onen prípad príslušať. Akákoľvek účasť pri kolektívnych akciách uplatňovania nárokov musí byť e, podriadené možnosti výnimky derogácie. Takisto systém by mal byť proporčný a umožniť jednotlivým členským krajinám flexibilitu uplatniť sa na existujúce ustanovanie. Akékoľvek právo EÚ musí stanoviť len minimálne štandardy a mali by sa vydať dobrovoľné usmernenia pre jednotlivé krajiny. Je na právnom systéme daných krajín uviezť veci do činnosti. To zahŕňa aj rozhodnutia o kompenzácii, ktoré sú veľmi zložité, pretože sú finančné. Rozhodnutia o kompenzácii by mali vychádzať z národnej e, legislatívy členských krajín. zmluvy nám nedávajú uh, dostatočne jasnú právnu bázu na celoeurópsky systém kompenzácií. Všetky tieto rozhodnutia, ktoré musíme príjmať a dávať naše stanoviska k ním. A v neposlednej miere, pán predseda, hlavným dôvodom uh, týchto uh, krokov musí byť uľahčenie prístupu k súdnym pojednávaniam pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky. Je však tiež jasné z krajín, ktoré používajú už teraz e, kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu, že e, často alternatívne e, postupy sú rýchlejšie než konanie tohto typu. Musíme sa teda rozhodnúť, akou cestou pôjdeme. A toto treba zohľadniť. Jedna vec však musí byť jasná. Alternatívne riešenie sporov by nemalo byť povinné a kontraktuálne stanoviska by mali byť vyhlásené za neplatné pri porušení európskeho práva. Spotrebitelia by mali mať možnosť mať takú opciu, rozhodnúť sa, ako budú konať. Rozpráva len začína, je tu množstvo bodov, ktoré sú kontroverzné a zložité a dúfam, že prebehne k tomu rozprava v ITRE. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Pán Michalis je prvý, de, de Michalis je prvý, ktorý chce reagovať. De Angelis. A, pardon, pán De Angelis, opravuje sa pán predseda. E, nejak to súvisela tá, tá, tá moja chyba so svetosťou. Ďakujem, pán predseda. Tá otázka týchto kolektívnych žalob e, je veľmi rozmanitá v Európe a často je e, i rozporúplná navzájom. Tieto žaloby neexistujú všade e, v rovnakej forme. Ani len na dvoch miestach nie sú rovnaké postupy. Pritom dopady sú porovnateľné pre európskych občanov, ale aj pre podniky, ktoré musia pracovať v normatívnom prostredí e, neistoty a čeliť e, zneužitiam. No a po týchto slovách úvodu snáď môžem e, vyhlásiť, že by sme mali harmonizovať tento európsky systém. Nie je to predsa poprvýkrát, čo tu tento problém riešime. Už v rokoch 2005 či 2008 táto téma bola na stole e, v bielej knihe, vo forme bielej knihy, potom zelenej knihy. Je to podľa mňa celkom jasné. Spotrebitelia boli za, podnikatelia proti. Vieme, že je to e, e, ožehavá téma v Európskej únii, a preto sa musíme odvolávať na právne tradície, ktoré už existujú v tejto oblasti v našich krajinách. Vieme však, že jednotlivé právne systémy sú celkom odlišné. Niektoré e, postupy platia len pre špecifické sektory, iné krajiny to prenechávajú príslušným orgánom a často sa e, tu e, oprávňa konať aj spotrebiteľské e, organizácie, ale aj kategória obete takéhoto postupu e, sa mení od krajiny ku krajine. Akým spôsobom možno teda kolektívne žalovať? Nuž, je to naozaj neprehľadná húština legislatívnych predpisov a tu musíme naozaj smerovať e, k spoločnému trhu. Treba si zvážiť, ako možno tieto žaloby e, poňať e, účinnejšie. Takisto treba zohľadniť chartu základných práv EÚ. Nie som si istý, že princíp spoločných žalôb je jediným právnym nástrojom použiteľným v tomto prostredí k rýchlemu konaniu možno použiť bez vysokých nákladov i iné právne nástroje. Veď to je predsa v záujme spotrebiteľa. Je jasné, že tieto spoločné žaloby predstavujú akú si vlajkovú bojovú loď už po dlhú dobu všetkých spotrebiteľov. Je dôležité, aby práva boli obhajované tak, aby e, procesy netrvali e, dlho, aby sa nenaťahovali. Je dôležité, aby sme prekročili e, tieň a vyšli z tejto slepej uličky, v ktorej sa, sa navzájom si konkurujú jednotlivé právne postupy a systémy. Často sa procesy týkajú jednotlivcov, malých fir, firiem, nielen veľkých korporácií. Naša, naša e, skupina, politická skupina spravodajcovi, spravodajkyni predloží návrh, pozmeňujúci návrh, ktorý sa zaberá typológiou jednotlivých možných e, postupov a chceme, e, aby sme postupovali koherentne tu v Európskej únii. Ďakujem. Ďalšia rečníčka. Určite potrebujeme pokročiť vpred e, v celoeurópskom postupe, pokiaľ ide o kolektívne žaloby a e, komentáre pani spravodajkyne v tejto súvislosti naozaj vítam, že by totiž z tohto postupu mali profitovať hlavne malé a stredné podniky. Aj tam <clears throat> e, treba dať do kontrastu tieto podniky s veľkými nadnárodnými e, spoločnosťami. A v snahe podporiť malé a stredné podniky treba uvítať e, možnosť, že práve tieto podniky tu majú možnosť spolupracovať a kolektívne žiadať uplatňovať si nároky na nápravu. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, je tu e, možnosť aj v oblasti elektronických digitálnych aktivít obchodovania. Momentálne spotrebitelia v rôznych krajinách majú naozaj problémy sa e, združiť a e, sú naozaj beznádejní pri riešení e, problémov spojených s nákupom online alebo s využitím určitých služieb cez internet. Treba im dať možnosť spojiť sa, spojiť sily a konať spoločne. A to by pomohlo e, k posilneniu e, viery e, v digitálny trh. A to by v spoločnosti uvítali, aby mohli expandovať. Ale ešte nad rámec tohoto by som chcela dodať k slovám spravodajkyne nasledovné. Možnosti, pokiaľ ide o environmentálny faktor, sú veľmi dôležité, pretože bolo tu množstvo incidentov tu v Európskej únii, kde došlo k znečisteniu, k nejakej nehode a nešlo pritom len o jeden členský štát, často zasiahnu takéto neduhy viacero regiónov e, naprieč členskými krajinami. Nedávny príklad e, úniku kalu e, v Maďarsku, znečistenie korita e, Dunaja dole po toku rieky E, mám trošku problémy sa s tým teraz e, vysporiadať, pretože my vlastne nemáme fungujúci jednotný trh v tejto oblasti. Na jednej strane je tu environmentálna legislatíva a ochrana životného prostredia, ale my musíme mať ale na druhej strane aj rovnaké e, konkurenčné podmienky pre všetky podniky v Európe. Ak sa čosi môže stať niekde a je zložité v tejto krajine sa E, domôcť práva, tak nefunguje v skutočnosti e, spoločný trh a sú tu bariéry. A nejde tu len o kompenzácie, ide tu a aj o, o použitie kolektívnych e, žalôb s cieľom zastaviť určitý typ konania určitých spoločností. Z týchto troch uvedených dôvodov pre malé podniky, teda pre spotrebiteľov a pre širšie environmentálne otázky si myslím, že je to dôležité a že, si, že je to vec hodná nasledovania. A musíme sa vysporiadať so zložitými časťami. Ja teším sa, ale každopádne na spoluprácu s pani spravodajkyňou. Slovo má pán Turmes. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že toto je veľmi dôležité. Jednoducho aj preto, že je to veľmi aktuálna politická téma a tí, ktorí dlhšie pôsobia v tomto parlamente, si určite spomínajú, že tu bol pôvodný návrh komisie v roku 2005, kde bola možnosť kolektívneho e, uplatňovania nárokov voči veľkým multinárodným podnikom, ktorý sa to odmietlo svojho času pod vedením pána Léneho. A teraz v zásade on to má na starosti v tom istom výbore. Dôležité je nájsť kompromis, kde na jednej strane sa budeme zaoberať tým zneužívaním systému, ktorému dochádza v USA v niektorých prípadoch. A tam je tá skutočnosť, že tí právnici, ktorí sa sústredia na kolektívne uplatňovanie nárokov, môžu eh, jednoducho na tom veľmi dobre zarobiť, častokrát viac ako tí spotrebitelia, ktorí žiadajú spra- o spravodlivosť. Musíme tento aspekt nejakým spôsobom vyriešiť a zatiaľ to ešte nemáme, ale rozhodne na tom pracujeme. Po druhé, sme v línii s liberálmi a pani Hall v tejto otázke že je dôležité uľahčiť tento systém pre malé a stredné podniky. Musíme tu postúpiť ďalej a pre spotrebiteľov v Európe a na trhoch, ktoré sú čoraz viac integrované, kde pre všetkým o elektronické trhy a podobné, potrebujeme, tak povediac, viac Európy v tejto oblasti. Takže to je zhruba to, čo som vám chcel povedať a teším sa na ďalšiu spoluprácu s pani Kolárskou Bobinskou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz pani Angelika Nibler. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne našej spravodajkyni za výborný úvod. A ja sa už roky zaoberám touto témou a chcela by som vám povedať môj názor. Môžem nadviazať na to, čo povedal kolega Turmes práve. Kolektívne uplatňovanie nárokov. Ja si automaticky spájam s tým systémom, ktorý je v USA a musím povedať ako právnička, mám predtým určitú hrôzu, lebo USA to je tak, že je to vlastne obrovská mašinéria zisková pre veľké právnické spoločnosti a nedosahujú vlastne to, čo my chceme dosiahnuť prostredníctvom systému kolektívneho uplatňovania nárokov v Európskej únii, čo chceme dosiahnuť na vnútornom trhu. A preto sa tým musíme dobre zaoberať, musíme sa zamýšľať, aké obmedzenia by sme tam zaviedli, aby sa to jednoducho nezneužívalo, aby to nenarástlo do obrovských rozmerov. Poznáte, e, ktorý vám známy, ten vplyv toho obrovského počtu žalob, aké obrovské sumy sa tam generujú, koľko sa potom platí právnym zástupcom a to celé viedlo iba k jednému. A síce, že pri informáciách, keď kupujete nejaký produkt, máte uvedený celý zoznam vysvetlení, ktoré spotrebiteľom vôbec nepomôžu, ako napríklad, že niektoré predmety nemáte dávať do práčky a tak ďalej. Jednoducho e, súvisí to s tou skutočnosťou, že aj v tej oblasti e, boli kolektívne žaloby a takto sa snažia brániť výrobcovia a predajcovia práček. Dôležité, aby sa ten systém nezneužíval. Som veľmi vďačná, že naša spravodajkyňa diferencovanie pristupuje k tejto téme a že samozrejme uznáva, že je nevyhnutné, aby sa niečo udialo, Európskej únie, aby ten systém, ktorý je tu etablovaný v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov, aby sa to celé dalo do koherentného rámca a musíme samozrejme e, v rámci stanoviska nášho výboru sa zamerať na to, aby tieto veľké prípady zneužitia, ktoré nie sú iba teoretické, ale stačí, keď si pozriete rozhodnutia súdov v USA, že jednoducho nechceme tu vybudovať systém, právny systém ako v USA, to by E, nebolo v súlade s našim právnym povedomím, ktoré tu máme ako základ Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Goebbels. Merci, président. Euh, je dois vous dire que personnellement, je reste opposé à... Ďakujem pekne, pán predseda. Osobne som proti európskemu systému kolektívneho uplatňovania nárokov. Ja som sa vypočul pred rečníkov a ako bežne v tejto oblasti Mnohí sa schovávajú za tzv. bojom proti multinárodným koncernom. Hovoria, že je tu vlastne boj proti veterným mlynom. Musíme si uvedomiť, že tá realita je úplne iná. V USA, tam, kde tento systém vznikol, sú to práve tie veľké právnické spoločnosti, ktoré sami sa snažia získať peniaze a oslovovať klientov. Isté takýto systém v Európe nechceme mať, kde by sa nejakým spôsobom tak viac šachovalo s peniazmi. Ak by sme povolili takýto systém kolektívneho uplatňovania nárokov, ako zabezpečíme to, aby to bolo skutočne v prospech spotrebiteľov a spotrebiteľského prostredia, aby to neprospelo iba právnickým spoločnostiam. Isté je možné spolupracovať v rámci nejakých zmierovacích súdov a tak ďalej. Ale dôležité, aby sa systém nezneužíval, lebo to, ako funguje ten americký systém, to tu určite nechceme zaviesť. Mali by sme to prenechať podľa mňa na subsidiaritu, sú tu už určité možnosti, určité kritéria. Spomínal to aj kolega De Angelis a ja tu nevidím žiadnu možnosť európskych pravidel. Ďakujem pekne. A teraz pani Rivázi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela pogratulovať komisii k tejto diskusii, alebo chcel som vlastne pogratulovať aj nášmu výboru. Celkovo je toto veľký politický problém, ak by sme nechali spotrebiteľov len tak. Samozrejme, možné hovoriť o malých a stredných podnikoch, o ich vzťahoch k k veľkým multinárodným spoločnosťam, ktoré majú, ktoré majú obrovské množstvo peňazí a sa môžu brániť. Jednoducho je nám známa tá situácia, že malý aktér sa ťažko môže brániť e, voči veľkým aktérom. Spomeniem príklad, príklad, napríklad veľká farmaceutická spoločnosť, keď vám predá nejaký liek s vedľajšími účinkami, ako vy, ako bežný spotrebiteľ, ako pacient, ktorý ste ochoreli, dali ste si nejaký liek, a potom ste utrpeli nejakú škodu. Akým spôsobom sa môžete brániť voči takejto spoločnosti? Ako môžete zažalovať e, takúto spoločnosť? Je nám známy tento príklad tzv. class actions z USA. Alebo napríklad tu bola spoločnosť Apple, kde predali počítač bez batérie. A potom tam boli e, takéto kolektívne žaloby, ktoré spoločnosť prehrala a potom museli uviezť na trh iPad s vymeniteľnou batériou. Takže tlak spotrebiteľov aj pomohol niečo dosiahnuť. Dobre, častokrát sa to kritizuje USA. V poriadku. Samozrejme, kritizujete to, ako pôsobia veľké právnické spoločnosti, ktoré zarábajú skutočne obrovské peniaze. Možno by nebolo zlé v Európe vytvoriť určité zoskupenia spotrebiteľov a malých a stredných podnikov, ktoré by mohli sa snažiť dosiahnuť to, aby pri právnych procesoch poplatky nedosahovali nejakú obrovskú výšku. Samozrejme dôležitá je o možnosť kolektívnych, uplatňovania kolektívnych nárokov. Je nutné posilniť pozíciu spotrebiteľov malých a stredných podnikov voči veľkým multinárodným spoločnostiam. Lebo je tu vždy ten boj tých malých, slabých proti tým veľkým. Ja si myslím, že spravodajky nemá pravdu. Mali sme mať skutočne európsku smernicu, ktorá by chránila našich spotrebiteľov. to z politického hľadiska veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Ešte by som dal krátko slovo komisii, akurát musíme trošku dbať na čas, ale máme pár minút a potom ešte dáme slovo pani spravodajky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia víta aktivitu parlamentu v tejto diskusii. Vlastne deje sa to už niekoľko rokov. Tá diskusia sa dostala na ďalšiu úroveň na žiadosť samotného Európskeho parlamentu. Teraz sa to zaoberáte spoločnými princípami kolektívne uplatňovanie nárokov, bez na to, ako, aká to bude vlastne tá legislatíva. Dôležité je tu mať nejaké základné princípy, aby sa formovali možnosti právneho konania a samozrejme dôležité je predchádzať škodám. Potom je to tá ľahšia časť celej tej legislatívy, ktorá vedie k intenzívnym diskusiám, lebo ľudia automaticky myslia na americký systém class actions. Môžem vám povedať, že to je skutočne tá posledná vec, ktorú by si komisia želala mať v Európe, že by to bola takáto súdna kultúra, ako e, pozorujeme v USA. Znamená to, že tu nemáme žiadnu alternatívu? No, keď si pozrieme členské štáty EÚ, tak vidíme, že je tam alternatíva k americkému systému a to je to, čím sa tu zaoberáme. Ide tu o tú citlivú rovnováhu medzi tým, že na jednej strane musíme pomôcť obetiam porušovania európskej legislatívy, a ide tu pre všetkého malé a stredné podniky, aby vlastne oni dostali tú náhradu škody, ktorá im prislúcha. A na druhej strane nechceme sa padnúť do paste amerického systému, kde dochádza tak skutočne k zneužívaniu súdneho systému. Teda je to veľmi ošemetná rovnováha, ktorú musíme nájsť, musíme tu mať určité záruky a môžeme sa inšpirovať existujúcimi národnými eh, právnymi systémami, a e, v rámci diskusie s Európskym parlamentom sa budeme snažiť hľadať takéto záruky. Dovolte, pán predseda, aby som sa teraz ospr- ospravedlnil, že teraz, dva týždne potom, ako sa usko- uskutočnili verejné konzultácie, neviem dať prehľad o výsledkoch. Súvisí to s tým, že jednoducho sme dostali takmer 300 žiadostí, ktoré boli napísané na takmer 4000 stranách. Bolo to z rozličných právnických spoločnosti, združení spotrebiteľov a združení podnikov a takmer 8 tisíc občanov nám poslalo list. Takže ja si myslím, že iste v blízkej budúcnosti sa obrátime na váš výbor a vás budeme informovať o výsledkoch medzi časom, Ak sú nejaké otázky na komisiu, veľmi rád ich samozrejme zodpoviem. Ďakujem. Výborne, ďakujem pekne. A teraz na záver spravodajkyňa pani Kolárska Bobinská. Nech sa páči. Sorry. As you have seen, even right now... Ďakujem pekne. Ako ste iste zaregistrovali, viacerí členovia nášho výboru hovoria, že nepotrebujeme mať kolektívne uplatňovanie nárokov Európskej únie. Sú tu potom hlasy, ktoré hovoria, že to potrebujeme, tak sú tu skutočne zásadné rozdiely. Ešte predtým, ako sa dostanem nejakým špecifickým záverom, myslím si, že mali by sme si vypočuť výsledky verejnej konzultácie. Myslím si, že bolo by dobré zorganizovať nejakým spôsobom vašu, vašu návštevu tu na našom výbore, aby ste mohli zhrnúť celú diskusiu, ktorá prebehla, aby ste nám prezentovali samotné výsledky, lebo toto je veľmi aktuálna politická téma. Ak by ste tento, toto podporili, bola by som veľmi rada. Pre mňa je jasné, že musíme mať takýto európsky systém, lebo keďže tu máme globalizované ekonomiky, máme tu spoločné európske trhy, musíme mať aj spoločných spotrebiteľov, tak povediac, ktorí budú mať možnosť sa chrániť a brániť a budú mať špecifické postavenie v rámci globalizovaných spoločných trhov. Takže ja takýto systém nepovažujem za niečo, čo by narušovalo vnútorný trh. Myslím si, že bolo by to bežnou súčasťou vnútorného trhu a nechceme tu mať len nejaký boj s veľkými koncernami, nechceme tu vôbec brániť rozvoju vnútorného trhu. Je tu určité, určité doplnenie trhu, určité súžitie a ako sa spomínalo, základným problémom sú rozdielne právne systémy v jednotlivých štátoch. Sú tu také členské štáty, ktoré nemajú žiadnu inštitúciu, ktorá by sa zaoberala e, uplatňovaním nárokov na odškodnenie. Takže musíme tu zorganizovať úplne nový systém, ktorý bude musieť sa snažiť riešiť tento problém a bude si to vyžadovať aj špecifický prístup právnym nariadeniam, alebo administratívne súdy budú musieť spraviť isté rozhodnutia. A, takže bude to veľmi zložité, ale vôbec to neznamená, že by sme nechceli tento systém implementovať. Teraz ešte taká špecifická vec. Myslím si, že dôležité je sa zaoberať administratívnym administratívnym problémami Samozrejme, môžete sme zobrať teraz alebo aj neskôr. A mne by zaujímalo, že ako to vlastne plánova, plánujete, ako to bude postupovať, akým spôsobom by sa napríklad spojili viaceré štáty, ktoré by sa obrátili súdne na istú spoločnosť, ktorá spôsobila ekologickú katastrofu v určitom regióne. Toto si vyžaduje úplne nový spôsob myslenia, nový systém a myslím si, že ak by sme začali o tom diskusiu, nenájdeme spoločnú zhodu na základných veciach, musíme si uvedomiť, že toto je skutočne nevyhnutné. Preto tu vystáva otázka, ako budeme postupovať v prípade takých katastrofy, ako je Fukushima, keby to bolo niekde v porenčnej oblasti a táto katastrofa by poskytla viaceré kraj, postihla viaceré krajiny. To znamená, že je dôležité vedieť, kto by znášal tie náklady a tak ďalej. Takže ak otvoríme takúto diskusiu, mám pocit, že nedosiahneme zhodu o istých veciach, ktoré musíme vyriešiť. Lebo toto je bola skutočne úplne nová situácia, nový problém, úplne nová línia. Ďakujem pekne a Veľmi rada si vypočujem výsledky verejnej diskusie. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pani kolegyne. Týmto pádom sme ukončili tento bod. Máme ešte trošku času na zaoberanie sa touto témou. A dnes to bol iba úvod do diskusie. Teraz ako ďalší bod nášho programu je bod číslo 8 a som veľmi rád, že môžem medzi nami srdečne privítať pani komisárku Hedegaard. Som veľmi rád, že ste opätovne prišli na náš výbor a že si od vás vypočujeme to, ako pokračujú vaše projekty a že budeme mať možnosť klásť otázky. Možno budeme môcť aj vám niečom poradiť, budeme môcť s vami diskutovať. Máme tu istý stanovený rámec, aby sme mali príležitosť na diskusiu a preto by som najprv dal slovo vám. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň. Teším sa, že znovu môžeme vo výbore ITRE v rámci štrukturovaného dialogu. Počas prvých piatich mesiacov tohto roka komisia naďalej realizovala ambiciózny program v boji proti klimatickým zmenám a na zvyšok roka plánujeme podobné aktivity až aj na obdobie po roku 2011. Vidíte, že klimatické zmeny veľmi úzko súvisia s energiou, zabezpečením dodávok, tak aby sme podporili našu, naše inovácie, naše náš rast a tvorbu pracovných miest. Máme tu roadmap roku 2050, tých 20%, respektíve viac ako 20%. Iste viete, že sme túto roadmap eh, prijali s cieľom dosiahnuť konkurencie schopnú ekonomiku eh, s eh, nízkymi emisiami. Teším sa na uznesenie parlamentu k tejto našej iniciatíve. Tento cestovný plán je veľmi dôležitý. Máme tu už e, vlajkovú iniciatívu 2020. Tam ide o účinné využívanie zdrojov energie. Ďalej tu máme stratégiu 2020, ktorá je veľmi dôležitá. Tento, toto nový cestovný plán uh, hľadí za horizont roku 2020. Ide tu o rok 2050, e, zníženie emisí o 80 samozrejme vychádzajúc e, z podobných snách aj ostatných priemyselne vyspelých krajín. Samozrejme, že venujeme veľkú pozornosť e, dokumentom e, tohto výboru, napríklad aj vaša reakcia na naše oznámenie o možnosti zníženia o viac ako 20 e, s cieľom vyhnúť sa presunutiu e, príslušných e, priemyselných odvetví do iných krajín. Samozrejme, že je potrebné mať finančné nástroje na všetky tieto programy, vrátane tých inovatívnych. Naše odporúčania sú v súlade s tým cestovným plánom z roku 2050, ktorá snaha mobilizovať zdroje na investície, ktoré zvyšia konkurencieschopnosť EÚ z dlhodobého hľadiska a pomôžu znižiť emisie CO2. Takže ešte zopakujem, teším sa na prijatie toho uznesenia Európskeho parlamentu, tak aby sme napredovali v diskusiách o tomto kľúčovom e, prvku našej stratégie boj proti klimatickým zmenám. Roadmap roku 2050 eh, obsahuje dva dôležité aspekty. Po prvé, dochádza k zmene vzorca. Doteraz sme v Európe do veľkej miery mali určité záväzky, a to sa nejakým spôsobom kompenzovalo. Napríklad eh, v Číne, v Indie, v Koreji, v Indonézii a v Brazílii sa to kompenzovalo. To znamená, že my sme takým spôsobom tlačili e, prostriedky do týchto krajín do rúk peňaženiek našich e, konkurentov. Z dlhodobého hľadiska je teda potrebné ten vzorec zmeniť a viac investovať, viac investovať v Európe do našich inovácií. Takže z dlhodobého hľadiska nebudeme e, nebude dochádzať také, takejto, takejto kompenzácii, ale budeme sa snažiť eh, investovať u nás. Potom účinné využívanie energie, iste viete, že sa zameriavame na túto oblasť a naozaj dôležité, aby sme dosiahli ten 20-percentný cieľ A presne z tohto dôvodu sa snažíme zaobrať hlavne sektorom stavebníctva a budov. Toto samozrejme prináša aj pracovné miesta v sektore stavebníctva a toto je tiež v našom záujme. Teraz zo pár slov k balíku pre klímu a energiu. ETS je vlajkovou loďou. Do 2013 prejdeme k ďalšej fáze, tretej. Chceme, aby ten prechod bol čo najplynulejší. Príjmame vykonávacie pravidlá, tak aby sa tento systém mohol, tá tretia fáza mohla načas začať. Do konca roku 2011 by toto malo byť uzavreté, pokiaľ ide o tie rôzne nehody, registre, ETS. Jednotlivé členské štáty sa veľmi snažia takýmto incidentom predchádzať. Prijímajú sa veľmi prísne normy v tejto oblasti v spolupráci s aktérmi v tejto oblasti. Od budúceho roka budeme mať jednotnejší systém v súvislosti s tými dražbami. Viacročný finančný výhľad je pre nás veľmi dôležitý. Komisia sa ním zaoberá. Náš návrh príde v prvom pol roku. Chceme oblasť klímy zakomponovať do všetkých našich politík. Kohezné fondy, polnohospodárske fondy, výskum a vývoj a externé politiky. To sú tie hlavné oblasti. Toto je potrebné robiť viditeľne, vo veľkej miere, a toto aj zohľadňujeme v našej roadmap 2050. Samozrejme, že by bolo výborné, keby náš rozpočet bol vydávaný v súlade s našimi politickými prioritami. Spomínala som to účinné využívanie energie. Napríklad kohezné fondy by sa mohli v tejto oblasti viac nasadzovať. To by zároveň posil našu konkurencieschopnosť, náš rast a nemuseli by sme dovážať toľko fosílnych palív. Takže ETS, tam som spomínala bezpečnosť registrov, tiež e, pracujeme na dohľade nad trhom s cieľom znižiť e, možnosti podvodov na tomto veľmi rýchlo sa rozvíjajúcom európskom uhlíkovom trhu, klasifikácia povoleniek ako finančný nástroj súčas, ako súčasť e, revízie úprav finančných trhov. Toto nie je nič e, úplne nové, len sa snažíme e, to e, celé zapasovať už do existujúcich štruktúr. Letecký priemysel. By mal, tento by mal byť tiež súčasťou obchodovania s emisiami. Všetky hlavné prvky sú vo fáze finalizovania harmonizované referenčné hodnoty pre alokáciu povoleniek e, leteckým prevádzkovateľom. E, takéto bude, toto bude zverejnené v druhej polovici tohto roka. Takže snažíme sa na tom pracovať. Parlament, rada a komisia sa dohodli na tom, že tento globálny sektor bude musieť byť súčasťou tejto úpravy. Samozrejme, že to nemôžu byť iba európsky leteckí prepravcovia, že to musia byť aj konkurenti európskych spoločností, ktorí realizujú e, lety z a do Európy. Pán predseda, ešte zopaslov k medzinárodným rokovaniam. K tomu by som mohla hovoriť veľmi rýchlo, ale veľmi dlho, pardon, ale nebudem. Rokovania sú zložité, americký kongres veľmi nenapreduje a tak ďalej. My sa ale snažíme zo všetkých síl, aby sme dosiahli v oblasti klimatických zmien čo najväčší, najväčší pokrok. Cancún, to je dôležitý mílnik. Ale nestačí len implementovať to, čo už bolo prijaté, je potrebné príjmať nové dohody. Takže my sa snažíme dosiahnuť pokrok e, na multilaterálnej úrovni, ale bilaterálne spolupracujeme s určitými partnermi, napríklad s Čínou, teda bilaterálna spolupráca, trhové mechanizmy. Iste viete, že v najbližšej 5 ročníci Čína zaviedla obrovské projekty obchodovania s uhlíkom a my chceme spolupracovať veľmi úzko v tejto oblasti, taktiež sektorálna spolupráca vo viacerých oblastiach. Naše týmy úzko spolupracujú s týmami česky, e, čínskych expertov. Potom priemyselné odvetvia veľmi náročné na energiu, na tieto sa koncentrujeme a tak ďalej. Pracovný program komisie na budúci rok sa momentálne pripravuje. 26. oktobra by ho malo kolegium schvalovať. Pokiaľ ide o program e, v oblasti klimatických zmien, toto bude tiež, tiež e, súčasťou tohto pracovného programu na komisie na budúci rok. Ešte si spomínate, že pred pár rokmi bola komisia parlamentom a radou vyzvaná, aby sa v oblasti prepravy, námornej dopravy zrealizovalo v prípade, že na pôde IMO alebo UNFCC nepríde, nedôjde k pokroku. A pán komisár Kalas spolu so mňou sme zorganizovali fórum aktérov, tento rok sa stretneme trikrát. Spolupracujeme so zastupcami týchto aktérov tak, aby sme mohli reagovať v prípade, že sa na medzinárodnej úrovni nedosiahne, nedosiahne dohoda. Toľko teda z mojej strany, pán predseda. Na teraz a teraz by som ma nechala priestor poslancom na otázky. Ďakujem pekne za informácie, ktoré sú dobrým východiskom pre ďalší dialog. Pani Del Castillo ako prvá dostáva slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj vám, pani komisárka, za to, že ste prišli do nášho výboru. Účinné využívanie energie. To je prierezová téma a my sa ňou veľmi intenzívne zaoberáme v našom výbore. Zníženie emisí, úspory energie, výskum a vývoj, inovácie a tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré spolu veľmi úzko súvisia a môžu sa navzájom pozitívne ovplyvňovať. V tomto zmysle moja otázka. Ide o aspekt, ktorý je rovnako prierezový, inteligentné využívanie energie mám na mysli, teda úsporné využívanie energie na zniženie emisí. Musíme zaviesť systém inteligentnej spotreby energie. Zmerať toky spotreby, tak aby bolo zrejmé, koľko energie sa spotrebuje pri tej či inej činnosti. Spotrebiteľ musí vedieť, koľko energie minie pri tej či inej činnosti. Inteligentné merače musíme mať k dispozícii. V USA už existujú takéto veľkoplošné testy a možno aj v Európskej únii by sme mohli začať s niečím podobným. Európske podniky sa neustále stiažujú, že na európskej úrovni sa nič nedeje, aby sa takéto pilotné projekty realizovali. Keď to porovnáme s tým, čo momentálne prebieha v Amerike, tak to u nás vlastne ako keby nebolo. Takže je dôležité, aby sa zapojili všetky, všetky odvetvia. Pani Úzko ako ďalšia. Ďakujem pekne, pani komisárka, za váš úvod. Chcela by som tiež zdôrazniť, ako kolegovia, že otázky energetickej účinnosti sú skutočne veľmi dôležité, špecificky pre náš výbor. Táto vec s tou zmenou paradigmy, áno, to je dôležité, podľa toho musíme upraviť naše investície, ktoré sa týkajú klimatických zmien v našich štátoch. Samozrejme, to musí byť prepojené s pomocou v klimatickej oblasti. A to sú vlastne tie myšlienky, ktorými sa zaoberáme posledných pár rokov. Teraz sa nachádzame v tej fáze, že sme vlastne po Fukushime a pred Durbanom a je možné to vidieť ako problém alebo ako možnosť. Ja som bola jedna z tých ľudí, ktorí sa zúčastnili delegácie politických skupín do Číny minulý týždeň. Vy ako komisárka iste viete, a my sme to videli, čo sme navštívili Čínu, je tu isté zjednodušenie obrazu keď si pozrieme to, ako konala Čína v Kodani, ako taký neposlušný chlapec, potom bol Cancún, tam už boli obozretnejší, obozretní, snažili sa spolupracovať s USA, vlastne spravili to, čo chceli USA, nič viac, nič menej. No a pred Durbanom si myslím, že máme úplne inú možnosť a síce, že môžeme E, získať takých Číňanov, ktorí sú aktívni. A takýto som mala dojem, keď som navštívila Čínu. A preto tu vystáva otázka, čo môžeme my spraviť spoločne s Čínou, spoločne s inými štátmi, preto, aby stretnutie v Durbane neviedlo k žiadnemu výsledku. Aby nenastala situácia, že vyprší Kyoto a my ako Európa tam budeme sami s našimi veľkými ambíciami, alebo že je tu druhá možnosť mať spoluprácu so silnými partnermi a to by som ja chcela. Ja sa totižto obávam, že Durban dopadne tak, že vlastne my budeme konať a ostatní nie. To bolo nebezpečné. Ďakujem pekne. Um, thank you. Commissioner, for... Um, ďakujem pekne, ďakujem pani komisárka za naozaj veľmi detálnu prezentáciu. Vy ste spomínali veľmi dôležitú úlohu účinného využívania energie. Tiež ste vraveli, že EÚ musí konať seriózne v tejto oblasti. Myslíte si, že to Európa v tejto oblasti myslí vážne? Ja sa obávam, že sú tu určité indície v tom zmysle, že DG Energy v komisii sa snaží možno nejako odsunúť eh, prijatie záväznej legislatívy. Teraz sa hodnotí, čo robia členské štáty 2013, 2014 a tak ďalej. Za chvíľu bude mandát tejto komisie je za nami. Takže urobte prosím niečo preto, aby naozaj bolo vidno, že to beriete vážne túto oblasť. A ešte dve ďalšie oblasti, kde podľa mňa je v hre dôveryhodnosť Európskej únie, lebo sme veľmi dlho váhali a veľmi dlho sme čakali na konkrétne kroky komisie, Otázka ropných pieskov pri implementácii smernice o energii. Prosím, mohli by ste nám poskytnúť aktuálne informácie? Ja viem, že sme o tom už hovorili, ale môžete nám povedať, ako to vyzerá momentálne? Lamberts. Uh, Pán Lambert, ďakujem pekne, ďakujem aj vám, pani komisárka. Ja by som rád prepojil klimatické otázky a s ďalšou témou, ktorou sa zaoberáme už dlho, ide o účinné využívanie zdrojov. Nedávno bola vydaná aktuálna správa o, využívaní surovín a tam sa uvádza jedna veľmi logická, jednoduchá vec, teda, že ak nedôjde k absolútnemu odpojeniu, odpojeniu e, rastu od používania zdrojov, tak tie e, ciele nedosiahneme vyššie alebo nižšie tých 20% sa nám dosť skrátka nepodarí. Takže pýtam sa vás, Nemáme žiaden cieľ na eh, zdrojovú účinnosť ani na energetickú účinnosť. Vychádzajúc z tejto správy, je to veľmi podobné ako IPCC a mňa to naozaj veľmi znepokojuje. A ešte ďalšia otázka z rovnakého súdka, či by sme my ako Európska únia nemali uh, skôr tlačiť systémy merania vychádzajúce zo spotreby a nie také, ktoré vychádzajú z produkcie, pretože napríklad to, čo sa emituje v Číne, uh, tak uh, tam tá, na to prípadajúca spotreba sa často realizuje práve u nás v Európe. Ďakujem teraz kolega Girek. Ďakujem pani komisárka, že ste e, tu dnes s nami. A mám následovnú otázku. Alebo dokonca viac otázok. Chcem začať e, s množstvom e, opatrení, ktoré ste avizovali. Poprvé, je tu hypotéza o antropogénom pôvode emisí CO2, ale nie preto žiadna vedecká báza, podklad. Vedie nás len politická korektnosť a v rámci Európskej komisie existuje lobby. Môžete vôbec e, túto tézu vedecky dokázať? Neapelujte prosím len na vieru, že tí či oni neklamú. Pán Dimas, keď som sa ho pýtal, tak povedal, že verí IPCC, hoci aj táto pracovná skupina odborníkov vychádza z neoverených e, faktov. Po druhé, stanovisko Geologického inštitútu v e, Polsku e, ku globálnemu oteplovaniu je k dispozícii aj v angličtine ide o špecialistov, ktorí e, nielen prichádzajú s hypotézami, ale ich aj e, potvrdzujú, majú a tu iný názor ako komisia. Po tretie potom e, obmedzenie emisí CO2 by malo byť spojené s, s, s príslušnými výskumami. A je tu veľa dôvodov preto, aby sa tento antropogénny prístup tu táto hypotéza zamietla. Ďakujem. Pán Goebbels je ďalším rečníkom. A máme tu kolegovia množstvo, množstvo z vás, ktorí sa hlásia. Buďte preto, preto prosím stručnejší, e, alebo budeme vás zoskupovať do skupín a budete, budete dostávať odpovede potom v skupinách. Pán Goebbels teda ešte raz, nech sa páči. Vážená pani komisárka, so všetkým eh, respektom, ktorý prechovávam voči komisii, chcem povedať, že eh, čas od času postupujete tak trochu ako operný eh, zbor. Spievate, že idete vpred, ale pritom stojíte na mieste. Komisia veľmi často zverejňuje správy, cestovné mapy, zelené knihy, ale to všetko sú len také gestá, to sú len znaky pohybu. Ale aká bude vaša konkrétna politika? To je moja otázka. Ako budete politiku realizovať v roku 2020? Európska únia už urobila mnohé. Predovšetkým žiada, aby ostatné národy šli touto cestou. E, tiež v Kodani ste boli v dobrej pozícii e, pre predkladanie návrhov, ale tieto návrhy zaujímali len zo pár ďalších e, subjektov, veľmi málo ľudí. Takisto v Cancúne tam to bolo to isté. Tam ste oznámili, že e, Durban e, asi nebude vykazovať pozitívny postup. A Číňania napríklad nikdy nebudú akceptovať systém Common Trade alebo zásady z Kyoto. A pretože to E, Číňania robiť nebudú, tak ani Spojené štáty, Indovia e, ich nebudú nasledovať. Ako by ste teda chceli pokračovať v Európe, aby Európa bola určitým vzorom, pričom emisie CO2 treba e, povedať stúpli e, aj tak. Nemali by, som, nemali by sme skôr e, sa snažiť e, o zníženie úniku CO2? Neviem, ako by sa to malo urobiť. Mali by sme urobiť to, čo ste povedali. Napríklad e, investovať do obnoviteľných energií a predovšetkým do výskumu. To sa však nedeje. Stále len pokrývkávame za Číňanmi a Američanmi, ktorí v tejto oblasti sú aktívnejší. Prestaňme teda už s tými zbytočnými pohybmi a s tým poskakovaním, e, prestaňme vydávať cestovné mapy a, a deklar, deklarovať uh, ústami komisára Oettingera. Skôr sa venujme budúcnosti tých cieľov, ktoré už boli deklarované. Ďakujeme pani Caravaglio Ďakujem vám, pani komisárka, že ste tu s nami a za vaše vysvetlenia. Takisto mám dve otázky. Prvá. Včera nás eh, generálny riaditeľ pre rozpočet informoval, že asi 400 miliónov eur sa v pláne obnovy eh, spojenom s CCS nespotrebovali, keďže sú tu sklzy v implementácie a jeden z projektov ne, sa neposunul vpred. Máte nejaké plány? Eh, má komisia plány na využitie týchto e, fondov na niečo iné, napríklad e, energetickú účinnosť budov alebo také niečo? To je moja prvá otázka. A druhá otázka sa týka medzinárodných e, vyjednávaní o klíme. Mohli by ste byť tak trošku špecifickejšia, pokiaľ ide o nové prvky, ktoré chystáte na Durban? Krátko ste spomenuli sektorálnu dohodu s Čínou. Je, je to snať náznak nového, uh, novej dohody v tomto sektore, alebo budete ambicioznejšie a budete sa snažiť tie sektorálne dohody zapojiť do medzinárodných rokovaní spolu a v kombinácii eh, s ekonomickými cieľmi, pokiaľ ide o úniky uhlíka. Ďakujeme. Pani komisárka by teraz rada odpovedala, pretože dostala hrbu otázok. Takže pani Hedegaard, máte slovo. Ďakujem. Pani Castillo sa pýtala na e, inteligentné siete, inteligentné merače. To máme regulované. Vy ste sa pýtali, čo budeme robiť. Máme Eh, usmernenie, že 80 eh, domácností v roku 2020 budú mať inteligentné merače, ale zase to súvisí s rozpočtami. Rozpočet dáva veľa možností podpory, expanzie eh, týchto inteligentných sietí, energetickej infraštruktúry. To sú veci, ktoré sú predmetom terajšej diskusie v komisii a to sa určite odzrkadlí v návrhoch rozpočtov pred 1. júlom. Aj parlament tu bude zohrávať e, nezanedbateľnú úlohu. Pani Ulskuk sa pýtala na úlohu Číny e, v období pred Durbanom. Kiež by som mohla byť taká optimistická ako vy, a dúfam, že sa nemýlite, mnohí máme mnohé nádeje, že nie, jedna z týchto základných krajín veľkých vynárajúcich sa ekonomík bude mať predsedníctvo na zhromaždení krajín. A tu by bola teda potom možnosť pre štyri základné krajiny, aby sa stretli, aby e, urobili kroky vpred, ktoré ešte neurobili. Samozrejme, že s nimi spolupracujeme, diskutujeme s nimi. Aj pani Karavajo sa pýta, čo budeme robiť v Durbane. No, veľa sa nedá urobiť. Čo sa dá urobiť, aby sme predišli určitým veciam? Určite prebieha dialog. Napríklad Európska komisia hneď po Veľkej noci uh, uh, usporiadala veľké zasadnutie ekonomického fóra spolu s, s Američanmi a snažili sme sa e, nabádať spolu s Američanmi ostatných, aby predložili program stretnutí, kde by boli e, integrovaní aj ministri, aké, aké scenáre sú realizovateľné v Durbane. Všetci vieme, aké problémy sa spájajú s budúcnou právnou formou, s druhým obdobím. Ide o pokrok, ale aby sme sa vyhli e, tomu e, scenáru, ktorý nám tu nastierate, mali by sme e, zapojiť aj iné, iné premenné, ako tam zapojiť sektorálnu spoluprácu, dopravu, lodnú dopravu, systém CDM a tak ďalej. Nad tým e, rozmýšľame, pracujeme. Ďalšie e, e, ro- kolo rokovaní v júni v Bone bude tomu venované. Ďalej je tu prísľub juhoafričanov, Nemcov, takže snažíme sa, snažíme sa získať aj ďalšie, ďalšie premenné nové signály pre Čínu, o ktorých hovoríte. Nuž, len by som si želala, aby pri, aby splnenie nastalo čo najskôr. Pani uh, Hol, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, sme uh, seriózni, ale je tu nedostatok logiky. Súhlasím s vami. Myslím si, že väčšina obchodníkov, ktorých stretávam, väčšina vládnych úradníkov tvrdí, že to dáva zmysel. Vytvára to ekonomické, ekonomické príležitosti, obchodné prípady a dáva to zmysel. Ale uh, je tam primálo aktivity a preto energetická účinnosť a jej plány, ktoré prezentoval za komisiu pán Oettinger, ktoré prichádzajú s návrhmi ako napríklad, že každá členská krajina každá členská krajina by každý rok mala tri svoje verejné budovy e, znovu ošatiť do takého ekologickejšieho šatu. Takže potrebujeme e, a niečo, na čo by sa dal využiť rozpočet, nájsť prístup, čo, ktorý by išiel k inovatívnym mechanizmom. To je niečo, e, čo momentálne e, nad čím hlbame. Členské krajiny naozaj sa začínajú spriateľovať s týmito myšlienkami energetickej účinnosti. A pokiaľ ide tie ropné piesky, tak tento piatok sa práve stretnú zainteresovaní a Európsky parlament sa zúčastní tiež, dostal pozvanku. E, máme k tomu peer review, tvrdo na tom pracujeme a viete, že sú to veci zložité, ale rozoslali sme to na revíziu a čakáme, čakáme na odpoveď, aby sme mohli prezentovať ďalšie kroky. Asi som už eh, v zásade eh, zodpovedala na otázky pána Lamberca, či môžeme byť spokojní s energetickými cieľmi účinnosti. Nuž, v komisii momentálne eh, chceme prezentovať koncom tohto roka oznámenie k energetickej účinnosti, ale súhlasím s vami v zásade, že potrebujeme holistický prístup. To je dôležité E, vzhľadom na naše vlajkové lode, ale e, chceme spoločne e, s opatreniami, ktoré sa vzťahujú na, na, na produkciu, chceme opatrenia, ktoré sa vzťahujú na úspory. Takisto každoročný pro, prieskum rastu členských krajín, ten sa toho týka. Ak prinútime krajiny, aby, aby smerovali čo najviac k daňovým ziskom, aby sme, aby sme mohli podporovať naše sociálne štáty tak, že budú zdaňovať iba prácu, tak to môže našim ekonomikám len škodiť. Ale prospelo by nám naopak, keby sme prešli k zdaňovaniu energetických zdrojov a energetickej konzumácii, kon, e, spotrebe energií. To je náš prístup, na to sa pozeráme. Nechcem e, zdlha, zdlhavo zodpovedať na otázky pána Gjoreka. Možno to nebolo správne pre, preložené, ale vy ste e, e, tak, tak povediac položili otáznik nad e, antropogénnu produkciu CO2, ale na, my máme dosť času reagovať, tvrdím ja. Ale aj tí, ktorí v toto neveria, by mali súhlasiť s tým, že by dávalo veľký zmysel smerovať téme energetickej účasti. Je to ekonomicky inteligentné, namiesto aby sme e, nalievali ďalšie peniaze Rusom a Blízkému východu. Pán Goebbels, už cítim vašu frustráciu. E, potrebujeme väčšiu rýchlosť, ale my vlastne sme zaznamenali postup, musím vám povedať. Verte mi. Pán Goebbels, ja naozaj nesúhlasím s vami, keď vy tvrdíte, že Čína nikdy neprie, nepríjme e, naše e, princípy spoločného obchodu, tak poviem vám, že to nie je pravda. Akceptujú 6, pilotných projektov, prijali Šangaj, Chongqing, najväčšie mesto na svete, Peking, Činčin, Guangdong. To sú kľúčové priemyselné pilotné oblasti. Tento rok, budúci rok budú obrovské, obrovské pilotné projekty, ako využiť trhovo orientované, uhlíkovo obchodné mechanizmy. Nielen čínske médiá, ale aj celosvetové médiá to kvitujú. Po, eh, hovoríte, že nie máme dostatok cieľov, ale ak chceme dosiahnuť eh, úsporným spôsobom ciele, musíme využiť trhové mechanizmy Myslím si, že je to zaujímavé. Pracujeme na tom bilaterálne. Akýkoľvek systém oni vytvoria, aby bol porovnateľný s tým, čo robíme my. Tu v Európe. A pokiaľ ide o úniky uhlíka, chápem, chápem ch- uh, vaše obavy. Treba vytvoriť určité benchmarky, aby sme zistili, ktoré to sú sektory, kde sa dejú najväčšie tieto úniky. Nemali by sme ich potom podceniť a oblasť, kde sa určite zhodneme. Nuž, súhlasím s vami, že v budúcom rozpočte je naozaj kľúčové, aby sme väčšiu prioritu pripísali výskumu a vývoju. Inovácie by boli kľúčom k budúcim rokom. Ak toto je e, niečo, čo prejde, tak veci potom sa inak sprioritorizujú a v novom rozpočte to bude inak ako v starom. Všetko, e, ak zostane pri starom, nebude dosť zdrojov. Snáď tu preruším svoje úvahy. Ešte tu bola otázka na 400 miliónov z plánu obnovy, program obnovy. No už tu sa tak trochu e, menej orientujem, ale budem vám povďačná, pani Karavalio, ak o tom môžeme si pohovoriť po tomto stretnutí. krátky vstup ešte pán Goebbels. Normálne to nepripúšťam, ale výnimočne. Ďakujem, pán predseda. Veľmi dobre poznám Čínu. Bol som tam 5 rokov, bol som v Šangaj, bol som zástupcom e, Luxemburska na celosvetovej výstave. V roku 2020 v Šangaji budú chcieť využívať len obnoviteľné zdroje energií. Ale aj, toho dosiahnu, aj to dosiahnu, lebo tam aj niečo robia. A to mi v Európskej únii jednoducho chýba. Pani Niebler. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka. Vďaka za vašu prítomnosť. Snáď len jedna poznámka a potom aj e, jedna otázka. Fukushima vie, vie, viedla k tomu, že na európskej úrovni E, diskutujeme o záťažových skúškach, väčších bezpečnostných normách pre e, jadrové elektrárne a v niektorých krajinách, ako je Nemecko, došlo k celému reorganizovaniu energetickej politiky. Téma e, skončenia jadrovej energie do roku 2020 či 2025. Ale to vie, vedie aj k tomu, že je tu aj otázka na stole, ako to bude vyzerať s náhradou atomovej energie v, do, v Nemecku. A to vedie všetko k tomu, že všetko e, smeruje k obnoviteľným energiám, ale aj v oblasti elektrárni, e, uholných elektrární, plynových elektrární. Aj tam musíme sa e, posilniť, preto, aby sme v budúcnosti stihli tieto ambiciozne ciele skončenia používania jadrovej energie a to vedie k, aj k téme klimatick- k ochrany klímy, to je teda vaša parketa. E, v minulých rokoch táto téma e, bola e, vždy centrálnou, ale vedie to aj k tomu, že ambiciozne ciele ochrany klímy sa neustále spochybňujú. Dodám snad ešte jednu vec. Včera kolegovia z národných parlamentov tu v našom výbore s nami diskutovali E, viacerí kolegovia poukázali na to, že nielen v Nemecku, ale aj na celom svete je e, väčší dopyt po plyne. V, pri tejto téme, téme obnoviteľných energií, budeme potrebovať viac e, jadro, elektrárni plynových a zhrňujúc snaď poviem, aký je môj dojem. Vývoj v minulých rokoch a mesiacoch ukázal, že naše ambiciozne ciele nie sú len spochybňované, ale dodám snad ešte, že aj e, klimatický balíčik 2008, keď bol schvalovaný, ja som sa na tom zúčastňovala, vtedy ako predsedníčka výboru pre priemysel, e, ale to, čo teraz e, e, chceme naďalej presadzovať a chceme byť ešte ambicioznejší bez toho, že by sme hovorili o industrializácii Európy a ambicioznych cieľoch našich pracovisk, tak e, to myslím bude e, tu mám, eh, plné, eh, tu mám množstvo obav a keďže už sa pani, pán predseda pozera na hodinky, tak skrátim eh, svoje úvahy. Máme tu v Európskej únii krajiny, ktoré práve pri téme stabilizácie eura riešia svoje problémy tak, že budujú, nebudujú vôbec svoj priemysel. Keď sa, keby sme chceli dať Grécku šancu, aby mal aby malo stabilizáciu v krajine, tak treba e, e, vybudovať priemysel. Samozrejme, že e, keď budete budo- budovať tam priemysel, tak to bude vedieť aj, viesť aj k zmene klímy. Vy, vy ste určite komisárka pre e, ochranu klímy a to je vaša parketa, ale chcem vás poprosiť, aby to nebolo na úkor konkurencie schopnosti našeho, našich e, lokálnych priemyslov a keď budú putovať potom pracovné miesta do arabskej či čínskej oblasti, napríklad z chemického priemyslu, ak sa pozrieme, čo všetko už sa presťahovalo do Kataru, tak naozaj ma, mám strach. Dúfam, že e, tu v Európe veci nastavíte správnym smerom. Len vám poviem, že môj pohľad e, na hodinky znamenal, že máme e, len 15 minút a pani komisárka bude odpovedať e, len 5 minút, takže máme 10 minút, na ktorý, do ktorých sa nám musia zmestiť šiesti rečníci, z ktorých prvým je pán Žado. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím sa priznať, že nebol som nikdy dobrý v matematike. Ale dobre. Prvá otázka. Aký je váš názor, čo sa týka vplyvu správ, ktoré sa schválili včera na výbore Envy a ktoré sa schválili na našom výbore, kde ide o to, čo sa bude diať po roku 2020, kde je tu snaha konať viac. Samozrejme, nechceme konať sami, chceme vykonať, chceme zabezpečiť určitú dynamiku a dôležité je prevziať medzinárodne líderstvo. A potom druhá otázka, aká je situácia pri finančných záväzkoch štátov OECD, pre všetkým v Európe, čo sa týka mechanizmov, ktoré boli schválené v Kodani a potvrdené v Cancúne. A teraz posledná otázka. Včera som hovoril s výborom INTA, kde sme, kde, som, kde sme diskutovali o našich vzťahoch s Indonéziou. V rámci tých rokovaní o obchode, ktoré vedieme aj s inými štátmi, ako napríklad Malajziou sme hovorili o využívaní palmového oleja a musíme si uvedomiť, že je množstvo tovarov, ktoré sa predávajú do celého sveta a musíme si uvedomiť, aká je ekologická bilancia tohoto palmového oleja. Kolega Udi. Kolega Udi, ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcel povedať na adresu kolega Goebbelsa, čo sa týka prítomnosti pána Sarkozyho a pani Merkel, spomínal, že je škoda, že nie sú účastníkmi mnohých diskusí, ale keď tam sú, tak vlastne tiež nevieme, aký je ich názor. Teraz, čo sa týka Číne, Číny a Indie, musíme si uvedomiť, že Čína nie je demokratickým štátom a musíme si uvedomiť, že Európa je demokratická. Pani komisárka, som veľmi rád, že ste prišli medzi nás a gratulujem vám aj k tým úlohám, ktoré sa snažíte naplniť, ktoré sú veľmi zložité. Chcel by som podporiť aj to, čo sa povedalo v súvislosti s Malajziou. Zaujímalo by ma, ako vyzerá obchodná politika Európskej únie a ako vyzerajú doložky o ochrany životného prostredia ako sú súčasťou obchodných dohôd. My samozrejme vždy chceme, aby sa ratifikovali obchodné dohody tak, ako, ako v USA, hovorili o tom viacerí vaši kolegovi, ako kolega Dave Gucht. Napríklad e, v Uruguay sa intenzívne diskutovalo o Mercosuri. Svetová obchodná organizácia VTO sa tým veľmi nezaoberala. Pascal Lamy povedal, že takéto doložky mm, sú v podstate zakázané. A čo sa týka, teda sociálne doložky sú zakázané, a čo sa týka environmentálnych, e, tie by neboli, možn, neboli možné? Nebolo možné ich doplniť do obchodných bilaterálnych dohôd? Ďakujem pekne. Teraz pán Karlajn Florence. Ďakujem pekne. Ja sa už mnohé roky e, zapájam do diskusie o klíme, o ekológii. Častokrát sa hovorí, že pri takýchto konferenciách sú dôležité čísla. Ja si myslím, že čo sa týka Durbanu, ide iba o jednu jedinú otázku. A síce, či budem mať e, násilnú dohodu alebo nie. Na to sme sa mali zamerať. Diskusia včera na výbore Envy bola skutočne čestná a dobrá, ale táto súťaž čísel nám nepomôže. Dôležité je si uvedomiť, čo vlastne sa deje v Číne, čo sa deje v Indii a to konkrétne. A potom Kyoto sa potom premenuje, sa musí zapracovať do nového zoznamu a musím sa snažiť to dosiahnuť nejakým spôsobom. Potom je tu ešte jedna štúdia, ktorú ste spomínali a je to vlastne niečo, čo pochádza z rady. Dôležité je vedieť, aká bola tá záťaž tých 20%, ktoré ja bezpodmienečne podporujem, a potom 30%, ktoré ja tiež podporujem, ak ostatní sa pripoja. Ale musíme si uvedomiť, aké náklady tu budú pre podniky. Napríklad, čo sa týka našej krajiny Nemecka, tak tam sa to už tematizuje. To znamená, že tu sú rozhodnutia, ktoré súvisia s tým, čo sa udialo v Japonsku. Jednoducho, to sú otázky, na ktoré musíme poskytnúť odpoveď. A potom, pani komisárka, ešte jedna, jedno želanie. Pozrieme si aj to, čo robia ostatní, bez toho, aby uzatvárali zmluvy. A potom na adresu kolega Giereka môžem povedať, dobre, nie je to moja filozofia, ja som plne na strane kolegyne Niebler, ale musíme tak jasnejšie zodpovedať, prečo v Európe chceme robiť toto veľké úsilie. Ďakujem pekne a teraz kolegyňa Tikau. Ďakujem pekne. My sme všetci presvedčení, že musíme konať viac na to, aby sme posilnili energetickú účinnosť predovšetkým pri budovách. Ja ako spravodajkyňa pre túto smernicu by som si skutočne želala, aby členské štáty minimálne 15 prostriedkov čerpali z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Kolega Žado spomínal, aká je situácia v súvislosti s hlasovaním na výbore Envy, kde išlo o otázku emisí. Ak by sme si pozreli tie čísla, tak napríklad v Rumunsku, keď vychádzame z roku 2005, došlo tam významnému poklesu. Jednoducho súvisí to s tým, že viaceré podniky boli zrušené, zmenili svoju produkciu, kapacita klesla Dobre, ale pani Nibar hovorila, že musíme eh, posilniť eh, našu schopnosť, musíme produkovať a musíme využívať nové technológie. Samozrejme za tým účelom, aby sme vytvárali nové pracovné miesta. Nie je možné mm, sa snažiť dosiahnuť tížerostievé ciele bez toho, aby sme to mali konkrétne opatrenia. Napríklad európsky rozpočet neobsahuje takmer žiadne možnosti, žiadnu podporu pre priemysel, aby oni zmenili svoje pôsobenie. No a ešte jednu vec. Čo sa týka obchodovania s emisnými certifikátmi, tak boli tam e, podvody, boli tam útoky hakerov. Aký je váš názor na tento systém, ako mal fungovať? Ďakujem pekne teraz kolega. Ďakujem pekne. Aby som chcel položiť trošku asi provokatívnu otázku. Poznáte ma, pani komisárka, vy to určite zvládnete. Skutočne si stále myslíte úprimne, že je dobré to riešiť na úrovni OSN, ak chceme dosiahnuť úspech v boji proti klimatickým zmenám. Mne sa zdá, že Cancún tam skôr išlo o udržovanie mŕtvoly pri živote, ako keby skutočne sa niečo riešilo. Hm, dobre, možno, že to nie je úplne pravda, ale taký dojem som z toho mal. To znamená, dávalo by zmysel nejako premyslieť celú tú konštrukciu toho rámca, v rámci ktorého prebiehajú rokovania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pani Kolárska-Bubinská. Ďakujem pekne, pán komi- pani komisárka. Dnes hovoríme o konferencii v Durbane. Polské predsedníctvo vlastne bude už vykonávať svoju činnosť vtedy, keď sa uskutoční konferencia v Durbane. Preto ja by som sa chcela spýtať, Akú úlohu musí zohrávať polské predsedníctvo v tejto súvislosti? Ja by som bola nerada, keby to, čo to spomínalo, keby sa tu vlastne tá iniciatíva úplne pochovala. Preto ma zaujímalo, čo môže spraviť polská iniciatíva, a nadviažem na to, čo povedala pani Niebler, a síce, že my musíme prepojiť klimatické ciele s konkurencieschopnosťou musíme zároveň myslieť ale aj na energetickú bezpečnosť pre nás. Nemecko chce opustiť atomovú energiu. A potom môžeme sadiť na plyn. Aký je váš názor na plyn? Čo si myslíte o tie zdroje plynu, ktoré sa nachádzajú v Polsku? Ďakujem pekne. Pani komisárka, teraz máte tú zložitú úlohu 5 minút a množstvo otázok. Ďakujem pekne, pokúsim sa. Najprv, čo povedala pani Lieb, Nibler, iba stručne, vy ste spomínali viaceré otázky. No a vy ste spomínali otázky konkurenteschopnosti, že musíme na ňu myslieť, nesmieme ohrozovať, každý s tým určite bude súhlasiť. Ja si rovnako myslím, že to je vlastne ten dôvod, prečo tu sú tie benchmarky, kde sa identifikujú kľúčové sektory, ktoré sú najviac exponované. Máme tu trhy mimo Európy, ktoré sú energeticky intenzívne. Prečo oni mali dostať väčšinu tých povoleniek zadarmo? Ja si myslím, že je tu veľký potenciál v oblasti úspory a energetickej účinnosti. Napríklad pozrieme si, čo sa deje v Japonsku po tých udalostiach je to určitá snaha aj na G8, je to určité poučenie, že oni chcú ísť cestou úspor, úspor, úspor a toto je už aj tak najenergeticky účinnejší štát na svete, Japonsko. To znamená, že ak nechceme ohroziť našu konkurencieschopnosť, ak budeme konať rozumne, môže to podporiť inovácie, kreativitu, naše pôsobenie na trhoch, kde vieme, že dopyt bude výrazne rásť. Sú aj také trhy, ktoré sa nebudú v budúcnosti veľmi rozvíjať, ale je isté, že trh s výrobkami, ktoré sa opierajú o vysokú energetickú účinnosť, eh, budú rásť veľmi rýchlo. Odhaduje sa, že do roku 2020 sa strojnásobí ten trh a preto musíme ochrániť naše vedúce miesto, ktoré tu máme. Nemecká vláda sa snaží ísť touto cestou, snažia sa vytvoriť zamestnanosť, snažia sa podporiť vývoj v Európe a nie naopak. Potom ten vplyv, čo sa týka informovania Európskeho parlamentu, isté, to je nápomocné, prospešné a je to dôležité aj pre vaše členské štáty je možné aj najskeptickejšie štáty presvedčiť. Doteraz to bolo tak, že komisia a parlament roky úzko spolupracovali a snažili sa otázky riešiť citlivo a myslím si, že iniciatívy v tejto súvislosti to podporujú. Palmový olej, Afrika, to sú zásadné témy, iba stručne, keď je tu problém zabrania pôdy v Afrike, Môžem vás ubezpečiť, že budeme o tom počuť aj v budúcnosti. Ceny potravy narastú veľmi výrazne v súčasnosti a toto je pre mňa veľký dôvod, prečo nepriama zmena spôsobu využívania pôdy je dôležitá. Ak nesprávne vyriešime otázku biopalív, vytvoríme obrovské problémy v oblasti potravín. Preto je také dôležité, aby sme tieto otázky brali vážne. Čo sa týka tých dĺžiek o životnom prostredí, o obchodných dohodách a Mercosuru, vieme, ako vyzerali tie diskusie a dôležité je, aby to bolo súčasťou rokovaní v rámci Mercosuru. To bolo stanovisko komisie, potom pán Florent, či bude mať dohodu v Durbane alebo nie a čo robí Čína. Áno, to sú dôležité otázky. Dôležitá otázka transparentnosti. Mnohí nás si všimli, že Čína sa pohla veľký kus v posledných 12 mesiacoch. Začali v Kodani, potom to ukončili v Cancúne, takže pohli sa dopredu. Dôležité je to, že či budeme mať právne záväzne ciele v Durbane alebo nie. No, asi neobávam sa nie, pretože my sme nechceli, ale iní to nechcú. A je to zložitý proces, ktorý prebieha pomaly. Dovolte, aby som pripomenul jednu vec. Pred tromi rokmi, keď ste vypracovali balíček o klíma a energii, Európa bol jediný región sveta spolu s Norskom a Švajčiarskom, ktorí chceli ísť touto cestou, dnes viac už ako 90 krajín si stanovilo ciele v súvislosti s Kodaňou. Je tu dokument vlastne OSN a takto to bude aj po Cancúne. Áno, je to pomaly, je to pomaly, nejde to tak rýchlo, ako sme chceli, ale všetci tu majú rovnaké šance. V záujme európskej snahy aj hospodárskej snahy je mať ciele. Sú tu štáty, ktoré si stanovali ciele Saudská Arábia. Niektorí to nespravia na medzinárodnej úrovni, ale budú mať v tej súvislosti vypracovanú národnú legislatívu. Napríklad náš systém obchodovania s emisiami, teraz to robia v Koreji, teraz to zavedú v Číne, potom v Kalifornii, čo je 8. najväčšia ekonomika na svete, teraz sa tiež nad týmto zamýšľa. A Jens iste bude vedieť, áno, ja si myslím, že je to príliš pomaly, ale my vlastne tlačíme na ostatných a kto má mať na tom najväčší záujem? Európske spoločnosti. V globalizovanom svete je to v ich záujme, aby sme to mali medzinárodný rámec, namiesto toho, aby sme to mali 100 rozličných riešení. Dôležité, aby to, bolo, to fungovalo. Musíme samozrejme venovať veľa energii takýmto rokovaniam. Je to jediná cesta, ako to môžeme riešiť teda na medzinárodnej úrovni. Práve preto sa snažíme posilňovať aj bilaterálnu spoluprácu s Čínou, s Indiou, s Kaliforniou a s inými veľkými ekonomikami. Nie je to tak, že sa zameriavame iba na to riešenie na medzinárodnej úrovni. No a teraz na záver dovolte ešte jednu vec. Pán Florenca spýtal, akým spôsobom koná Japonsko. Áno, ja viem, čo myslíte. Jednoducho uvidíme, že čo vykonajú na medzinárodnej úrovni. Ja chápem, že teraz sa snažia obnoviť postihnuté oblasti, chcú, aby boli udržateľnejšie, alebo si uvedomujú, aký je tam obrovský priemyselný potenciál. A ja si myslím, že jedna z veľkých zmien, ktorú sme zažili v Európe od oznámenia minulý rok v máji, sa týka toho, a ako sa pohnúť ten 30%, aké tam budú náklady, nevýhody a tak ďalej. V posledných 12 mesiacoch si myslím, že sa nám podarilo zmeniť úplne ten spôsob, ako o tomto diskutujeme v Európe. Nie sú to už iba úzko koncipované klimatické politiky, je tu o to, ako to môžeme riešiť inteligentným spôsobom, tak, aby to posilnilo našu konkurencieschopnosť a neohrozilo ju. Takže toto znamená, pán predseda, že Nesedíme s založenými rukami a čakáme, čo ostatní spravia. Nie. Samozrejme, bude si to vyžadovať určitý čas, kým to budú chcieť aj ostatní riešiť na medzinárodnej úrovni, tak aby to bolo záväzné. Ale nesmieme zabúdať na to, že zatiaľ, čo oni nekonajú e, na medzinárodnej úrovni, snaží sa to riešiť na národnej úrovni v rámci ekonomík a to je práve to, čo musíme podporovať, ak chceme využívať takéto trhy. A ešte jedna vec na záver. Ja som pred dvomi dňami som si pozrela to e, solár, to lietadlo na solárny pohon, ktoré sa nachádza na letisku Zaventem. Toto je lietadlo, ktoré dokázalo letieť 26 hodín nepretržite, bez prestávky. Nie je to vlastne len solárne lietadlo, ktoré by malo iba solárny pohon. To nie je to najzaujímavejšie. To, čo je zaujímavé, je, že majú 80 sponzorov. To sú najväčší spoločnosti v Európe. A je to skutočne krásny príklad toho, že keď chcete takéto veci zrealizovať, môžete vyvinúť mnohé kľúčové technológie, ktoré sa dajú potom využiť aj v iných priemyselných odvetviach, napríklad ľahké materiály. Tá hmotnosť toho je ako jedno auto. To je to zaujímavé. A toto je cestou, ktorú musíme ísť, preto Európa Musíme konať v tejto oblasti, musíme sa snažiť, musíme podporiť kreativitu, musíme byť ambiciózni, aj my ako politici. A musíme si vytvoriť rámec pre investície, pre rozvoj. Ešte sme neprehrali, ani zďaleka nie. Európa môže byť jedným z lídrov a myslím si, že toto lietadlo je iba jeden z príkladov, ako môžeme sa chopiť týchto trhov a ako v oblasti energetiky môže podporovať inovácie. Ďakujem pekne, pán predseda, za pozornosť. Ďakujem pekne za rozpravu, za informáciu, za vaše nasadenie. A teraz skončím túto časť schôdze a vidíme sa potom po obede. Ja. Ja.